Hello. May welcome to everybody. We can... dobré popoludne. Nie je nás tu veľa, ale dúfame, že kolegovia ešte prídu. Budem pokračovať po taliansky. Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste si nasadili slúchadlá. Ďakujem. nie sú žiadne námietky, môžem považovať eh, návrh programu rokovania za schválený. Ďakujem. Tomočenie. Dnes máme francúzštinu, nemčinu, talenčinu, angličtinu, greštinu, španielčinu, portugalčinu, finčinu, litovčinu, estončinu, češtinu, maďarčinu, ploštinu, slovenčinu, slovenčinu, bulharčinu a rumunčinu. Samozrejme, zasadnutie je webstreamované. Dovolte mi zo pár oznámení z mojej strany. Viete, že Dvor auditorov predložil správu, ktorá sa týka jednotlivých programov. Ide o správu pre rok 2017. Zajtra, 29. bude ráno prezentácia v, na výbore KONT. Ehm, predstaví ju pán spravodajca Vogen. My sme e, sami požiadali mm, o rečnícky čas. Dosiaľ ehm, neviem, kedy to bude, respektíve my sme, my sme takisto žiadali o slot, neviem presne, kedy to bude zvyčajne v roku 2017 pravdepodobne počas prvých mesiacov. Pokiaľ ide o eh, absolutorium za rok 2015, hm, tak ja požiadam o pozmenujúci návrh, v rámci ktorého by sme eh, radi vyslovili aj náš názor k záverom dvora, k správe dvora auditorom, ale chceli sme pripomenúť eh, to, že jednotlivé ciele a parametre sú širšej povahy. Takže toľko len na informáciu. Uvidíme, ktorý bude presne ten deň, kedy sa v rámci nášho výboru bude prezentovať táto správa. Na budúcom zasadnutí tu bude aj pán komisár Navračiš, takže bude, bude príležitosť podrobne diskutovať o tejto téme. Chcem sa ešte vyjadriť k záverom Rady ministrov kultúry. Chcem pripomenúť, v tom, chcem pripomenúť že bol dohnutý všeobecný prístup, pokiaľ ide o rok kultúrneho dedičstva. Na 2018, teda budúci deň začínajú rokovania za prítomnosti spravodajcu. No a som rada, že môžem takisto pripomenúť, že sme že projekt e-card pre študentov um, sa pravdepodobne spustí. Požiadali sme ministrov, aby sa nám k tomu vyjadrili a po, takisto by sme boli veľmi radi, aby kultúra zastávala dôležitú úlohu v rámci programu pána Junkera EFSI. Takže toľko rýchlo k oznámeniam. Poďme k ďalšiemu bodu programu. Ide o prezentáciu prieskumu O prieskum požiadal výbor KONT, ide o prieskum o cene Lux, ide o bilanciu uplynulých eh, desiatich rokov, čo existuje táto cena, čo sa udeluje. Viete, že Eh, je to iniciatíva, ktorá je blízka nášmu srdcu s mediným parlamentom, ktorý udeluje takúto cenu a je to aj dobrá príležitosť eh, zorganizovať takýmto spôsobom dialog s občanmi, s občianskou spoločnosťou. Um, viete, že od roku 2012, eh, kedy sa začali organizovať tzv. dni Lux. Um, vlastne aj my všetci ich propagujeme, členské štáty, propaguje ich Európsky parlament eh, v rámci svojich národných kancelárií. Mm. Viete, že ide o filmy, ktoré sa potom vysielajú v jednotlivých jazykoch, v členských štátoch. My samozrejme gratulujeme všetkým trom finalistom a najmä teda víťazovi. E, ide o film Tony Edman od Maren Ade. A takisto gratulujeme aj ďalším dvom finalistom filmu Len čo otvorím oči, pani Leili Buzit a um, Môj život e, ako cukina, to je od pána Kloda Barasa. Takže prieskum, ktorý bol realizovaný zo strany DGCOM. Ja som veľmi vďačná, že prišli medzi nás. Uh, Výsledky prieskumu boli predstavené už v rámci výboru KONT. My sme sa snažili o spoločné zasadnutie s výborom KONT. Nebolo to možné, nebolo možné zosynchronizovať naše programy, ale samozrejme um, som vďačná kolegom, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí výboru a um, viete, že na výbore KONT niektorí kolegovia vyjadrili isté obavy, pochybnosti eh, ohľadne propagácie ceny a tak ďalej. A eh, s pánom predsedom Grajserom sme si povedali, teda mm, myslím, že tie názory boli pomerne izolované, tie, ktoré sa domnievali, že parlament by takúto cenu nemal udelovať a tak ďalej, ale samozrejme Našim hlavným cieľom je mm, ešte viac propagovať túto cenu. Um, zazneli aj, kontrol, aj konkrétne návrhy, e, takže myslím, že budeme ešte ďalej na tom pracovať. Ja ďakujem veľmi pekne, že medzi nás prišli e, kolegovia z DG.com. Prezentáciu bude realizovať pán Alan Krespinet, ale je tu medzi e, nami aj pán Olivier Parné, výskumný riaditeľ z TNS Opinion, zo spoločnosti, ktorá realizovala vedený prieskum. Kont e, samozrejme požiadal aj poslancov o názor. Je tam teda aj táto prieskumná vzorka, ale mm, viete, že asi nie všetci mali čas odpovedať, čiže mm, Snažili, snažili sme sa samozrejme, aby tých odpovedí bolo čo najviac. Takže nech sa páči, ja už dám slovo vám, aby ste e, nás poinformovali podrobne o výsledkoch prieskumu k cene Lux. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Budem vám prezentovať výsledky e, prieskumu v zmysle absolutória, ktoré bolo určené pre túto e, cenu, ako ju vnímali členské krajiny. Pán Olivier Parné, bude k vašej dispozícii, tieto pán po mojej ľavej strane, pokiaľ ide o použité technológie. Pokiaľ ide o metodiku, e, DigiCom nám dali práve mandát, aby sme robili kvantitatívnu i kvalitatívnu sondáž. Pokiaľ ide o kvantitívne otázky, Všetky členské krajiny dostali e, dotazník, ktorý bol v dispozícii v 24 jazykoch. 137 členov sa zúčastnilo. Je to e, dosť vysoké číslo a reprezentatívnosť. Zastupovali všetky členské krajiny, všetky politiky a dobré rozloženie medzi mužmi a ženami. Pokiaľ ide o kvalitatívne zistenie, 42 poslancom parlamentu sme poslali prieskum. E, bolo realizovaných viacero, 17 e, rozhovorov teda a takisto 13 e, ďalších rozhovorov s účastí novinárov, riaditeľov festivalov. Teraz výsledky, pokiaľ ide o kvantitatívne čísla, znalosť o povedomie o tomto festivale je, je dosť vysoké. 90% vie, že je to cena e, parlamentu a 9 z 10 e, okamžite spontánne nazvali EU ako e, cenu filmovú Lux. 75% podľa zamerania tematického hovorilo, že témou je kultúrna a lingvistická rozmanitosť vrátanie titulkovania do 24 jazykov. Pokiaľ ide o vnímanie ceny, 80 eh, eh, poslancov má pozitívny obraz, pretože je to dobrý nástroj kultúrnej diplomaticie a takisto vytvára názorové multiplikátory. 8 má skôr negatívny eh, pohľad a hovoria, že to nespadá pod ich kompetenciu a nie sú uspokojivé, pokiaľ ide o angažovanie sa a ten výber nie je dostatočne objektívny. Pokiaľ ide o kvalitatívny prieskum, e, väčšina si myslí, že ide o efektívny nástroj na komunikáciu európskych e, hodnôt. Ďalej e, snaha zvýšiť vnútornú a vonkajšiu komunikáciu. Pokiaľ ide o profesionál z oblasti kinematografie, zásah a do kinematografickej sféry je, unika- je teda lux unikátnou, e, e, unikátnym príkladom e, v tejto zóne vzhľadom na unikátnosť výberového transparentného konania. Ide o podporovanie európskych koprodukcií a distribúciu filmov vďaka titulkovaniu. Pokiaľ ide o jej budúcnosť, tí poslanci, ktorí podporujú túto cenu, poskytli viaceré podnety na zlepšenie Dala by sa zvýšiť e, prezentnosť, viditeľnosť e, vďaka komentátorom, e, komentárom poslancov. Ďalej treba zlepšiť vonkajšiu komunikáciu. Je dôležité zabezpečiť rozšírenie publika smerom k väčšiemu publiku. A určití poslanci tiež hovorili, že bolo by lepšie mať väčšiu diverzitu žánrov a to ale už tento rok bolo prípadom, pretože tu bol animovaný film a tiež komédia. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Pán Olivier, pane, nech sa páči. Želáte si takisto povedať pár slov? Nemám osobitné e, dôležité veci na doplnenie, ale naopak som k dispozícii viac, ak máte doplňujúce otázky vy. A questo punto darei la parola... V poriadku. Nech sa páči, najprv poprosím e, o vystúpenie koordinátorov a potom ďalších kolegov. Sabrina Ferajn. Ďakujem za túto štúdiu. V prvom rade došlo, sme na ňu museli čakať. Bola tu už e, kritika, že predsa trvalo dosť dlho, kým tá štúdia bola predložená. Je to len potvrdenie toho, čo tu vo výbole kult e, vždy tvrdíme, že ide e, o dôležitú a uznávanú cenu. Nie vždy všetci to tak vnímali. 8%, ako hovoríte, to vníma celkom inak, že totiž je to cena neefektívna. Myslím si, že tá štúdia celkom jasne ukazuje, že veľká časť, veľká väčšina poslancov uznáva túto cenu tak, e, ako je e, podpora jazykov, kultúry, náš prínos, e, pokiaľ ide o e, prístup k európskym dielam. Preto ma veľmi teší, že tu máme objektívne čísla a že tá rozpráva s kolegami je v tých financujúcich výboroch e, nám to v tú spoluprácu teda oveľa viac uľahčuje. Takisto by bolo treba zvažovať itku širšieho zverejnenia, širšieho publika. Mnohé veci sa už tu zvažujú Intenzívne nad, e, tu nadvezovalo v minulosti kontakty e, Doris Pak. Mám tu na mysli e, Európsku filmovú cenu a filmovú, Európsku filmovú akadémiu, aby táto cena mala širšie uznanie, širšie publikum. Každý poslanec e, môže e, vystupovať i za seba, E, všetky tri filmy v jednom z domácich kín u nás sme predviedli e, u nás a, a účastníci tohto Európskeho filmového dňa, Európskej nedele mali možnosť e, ich hlasovať a tým pádom tak trošku sa zapájali do toho rozhodovacieho procesa. Možno by dávalo zmys, zmysel ktorí koleg- s kolegou vlastne spustili vlastné, vlastné iniciatívy. A ak vás to nenapadlo, tak mnohí by ste mohli využiť teda ten, ten, tie, tieto filmy na premietanie vo vlastných domovských kinách, v domovských krajinách. E, ďakujem, že sme tak trošku e, sa nám podarilo uzavrieť tú nekonečnú debatu o zmysluplnosti tejto ceny. No, chcela som ešte pripomenúť, že na výbore kont tá diskusia bola veľmi užitočná a pretože sme diskutovali o tom, ako propagovať a túto cenu. Julie Ward, nech sa páči. Um, I won't say much other than um, I was aware in the... Ja chcem povedať len toľko, že nielen, že tento film propagovalo aj kino v centre Londýna, ako minulý rok, ale na severe Anglicka v Líci jedno kino takisto propagovalo tie, tieto filmy a oni sa na mňa nakontaktovali a podľa mňa ide o veľmi príjemnú vec. Ja som naozaj rada, že tomu tak bolo a len som chcela opätovne zdôrazniť dôležitosť eh, využívania filmového katalógu ako zdroja, ako zdroja vzdelávania. Existuje projekt Fred FM, to je rádiový projekt a eh, tento projekt eh, bol vzdelávacím projektom a bol to vynikajúci projekt. Využívali takisto katalóg filmov a sprístupnili ho mladým ľuďom s postihnutím a podľa mňa existuje obrovský potenciál každý rok, ale nielen v tom, že vznikajú nové filmy, ale celkovo v kontexte celého existujúceho katalógu filmov a projekt Fred FM naozaj ukázal, ako veci možno robiť. Takže Našli sme viacero spôsobov, ako zvyšovať povedomie. Je to vynikajúci vzdelávací zdroj vzdelávania. Bez pochyby filmy pomáhajú učiteľom. Je to, vynikajúca, je to vynikajúci spôsob, ako, ako skúmať, ako študovať naše spoločné dedičstvo, rozmanitosť a podľa mňa to pomáha posilniť aj mm, európsku myšlienku, európsku ideu. Preto musíme na tom naďalej stavať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší kolegovia, nech sa páči. Zdá sa, že nie. Ešte dovolte doplniť dve veci. Chcem pripomenúť, že ehm, v mnohých krajinách eh, boli filmy premietané v rozličných mestách. Možno, že e, by sme aj my mohli viac monitorovať, ktoré sú to krajiny, ktoré sú to mesta a naopak mali by sme sa pozrieť na to, kde sa nevysielajú filmy. Chcem len pripomenúť, e, že kancelárie Európskeho parlamentu v e, členských krajinách naozaj um, sa snažia o o, snažia, sa aktivi- snažia sa posilniť svoje aktivity a tak ďalej v Ríme, eh, Med Film Festival takisto spropagoval tieto filmy, mali veľký úspech. Čiže mohli by sme navrhnúť aj prípadnú zmenu nariadenia. Neviem teda, že či vo vašich mestách. Často sa stáva, že distribútori troch eh, finálových filmov, niekto z nich nesúhlasí eh, s tým, aby bol film premietnutý mimo, mimo komerčných kruhov a tak ďalej mimo Lux Days. Myslím si, že by bolo dôležité, aby v rámci úpravy, dovolte mi takúto drobnú návrhu, aby sme, aby, aby bolo takéto niečo umožnené, pretože aj preto, pretože ďalšou výhodou je to, že sú vo 24 jazykoch titulkované a potom pôjdu do kina, čiže e, je to nesmierne dôležité keďže tento rok som si vypočula pomerne dosť e, e, sťažností a tak ďalej, čiže hm, niektorí vyslovili Niektorí kolegovia vyslovili aj poľutovanie hľadne toho, že nemajú možnosť alebo že im to nevyšlo nejakým spôsobom sa zúčastniť premietania v parlamente. Takže e, toľko z mojej strany poznámky. Neviem, či si želáte niečo ešte doplniť. Eh, zodpovedať, zareagovať, doplniť. No už nie, nech sa páči. Chcela som len kolegu upozorniť na to, že tie filmy sú k dispozícii i online. Viem, že distribútory hovoria, že priveľa eh, čiek v obehu keď ešte neboli v kine v eh, niektorej krajine, tak sú kritické. A táto distribúcia je, je, je ťažko prelomiteľná ale každý poslanec má možnosť až trikrát si pozrieť e, tú link, ten link na ten film. Mnohí z vás majú tablet i doma, nielen v kancelárii, takže uh, ospravedlnenie, že ste, nemohli, že ste nestihli streaming tu a preto nemôžete ten film vidieť tá, a to ospravedlnenie neplatí. Pretože mnohí hovorili, že potrebujú len DVDčko. Sú naozaj mnohé možnosti. Snažil sa um, to ja takto vysvetliť. Ale dobre, súhlasím s tvojim názorom. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme našim hosťom, urobíme maximum aj z našej strany. Budeme na tom ďalej pracovať. Ďakujeme za prácu na prieskume. Takže môžeme prejsť k ďalšej téme. Bod 4 Ide o správu. Dúfam, že je tu s nami naša kolegyňa Komodíny. Nie? Prepač, nevidela som ťa, Teres. Teres je spravodajkyňou návrhu stanoviska k riešeniu geografického blokovania a iným foriem niektorým diskriminácie dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta, bydliska alebo sídla na vnútornom trhu. Viete, že ide o návrh nariadenia, celom ktorého je riešiť otázku geoblockingu. Ďalším gestorským výborom, gestorským výborom je výbor INCO, ale my samozrejme ako výbor e, kult e, máme tiež svoje slovo pri tomto návrhu. Ja len chcem pripomenúť, že 2. decembra o 11. ráno je konečný termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov a potom hlasovanie bude 24. januára u nás na výbor. Ďakujem veľmi pekne, pri spravodajkyňa. Čiže my sme... This regulation... Môj hlavný, e, moje poslanie pri tomto uznesení bolo to, pozrieť sa na to, ako by kreatívny priemysel a kultúrny priemysel mohol pri tomto nariadení mať svoje slovo a ako by sme naďalej mohli e, podporovať tento priemysel v raste, dokonca i pri návrhu geoblockingu. Je dôležité na úvod povedať, že návrh komisie sa snaží posilniť prístup k cezhraničným službám a tovarom priamo takto zabraniť priamej či nepriamej diskriminácii obchodníkov, keď takáto diskriminácia vychádza na tom, e, že to vychádza z národnosti alebo e, sídla. Nesnažíme sa tu zabraniť všetkým rozdielom v prístupe, ale len sa pozrieť sa na neoprávnené formy geoblockingu. Práve preto návrh komisie ako taký vylúčuje e, elektronicky poskytované služby, ktorých hlavnou črtou je používanie a prístup k, dielam pod autorskými právami. Preto návrh komisie samotný e, dal ochranu a teda vyňal určité, určitým dielam, ktoré majú e, problémy spojené s autorskými právami a ktoré majú dopad na kultúrny a tvorivý priemysel Tie do určitej miery boli vyňaté už v návrhu komisie. Ja som sa pokúsila teda pri, zobrať si dve e, rozdielne priority, e, e, súčasne e, posúdiť, do akej miery kompetencie výboru kult môžu mať dopad na samotné nariadenie. V prvom prípade som posudzovala revíznu doložku. Návrh komisie naozaj sa snaží alebo navrhuje e, revíziu tohto nariadenia v rám, e, do dvoch rokov po vstúpení do platnosti. Podľa mňa bolo veľmi dôležité zdôrazniť tu, že takáto revízia takisto e, bude revidovať to, či obsah chránený právami by bol v rámci geoblockingového nariadenia vyňatý ale keď sa bude robiť takáto revízia, takéto posúdenie, posúdenie má byť osobitné zameranie na e, výnimočný charakter obsahov, ktoré chránia autorské práva. E, tovary ako sú e, streamingy a elektronické knihy musíme uznať, že majú osobitné obchodné modely a charakteristiky, ktoré si budú vyžadovať veľmi podrobné posudzovanie keď e, sa, sa robí e, tá revízia tej, tej, toho nariadenia. Druhý aspekt, ktorý pre mňa bol prioritou, keď som si prechádzala toto nariadenie, bolo rozlišovanie medzi e, pojmom zákazník a spotrebiteľ a tiež otázka pomoci, ktorá môže byť obom v prípade sporov poskytnutá. Návrh komisie pôvodne rozlišoval medzi tými, ktorí využívajú alebo nakupujú e, na internete služby a tovary, a teda e, e, jednotlivci, fyzické osoby v porovnaní s podnikmi, teda nielen spoločnosť, nielen podniky, ako sú malé a stredné a startupy, ale tiež mimovládky alebo ďalšie združenia a, a, a spolky a partnerstva. Návrh komisie hovorí o tom, že len jednotlivci budú e, mať pomoc pri presadzovaní e, práva zo strany národných orgánov pri tomto nariadení. E, vo, v kreatívnej oblasti však väčšina podnikov sú malé a stredné podniky, startupy a firmy, a združenia, ktoré nemajú e, e, právnu, povahu e, právnej či fyzickej osoby. Mohli by sme navrhnúť, že dokonca i tieto podniky by mohli, mohli dostávať takúto pomoc. Ak to nepríjmeme, tak potom situácia bude taká, že naši pokiaľ ide o príjem a rast podnikov, v kreatívnej oblasti, tak tých malých, tie malé podniky, startupy, e, združenia budeme e, posielať pred súd e, za každý spor z toho, vyplývajúci z toho nariadenia, než by sme im pomáha, poskytovali iné, lacnejšie opravné prostriedky. Takže tieto spory nebudú také, kde E, sa riešia otázky copyrightu, autorských práv, pretože tieto nie sú pokrývané týmto nariadením, ale spory samotné by e, znamenali, že či tieto asociácie môžu mať prínos z prístupu na služie, na, k službám a platformám e, online. Toto som si myslela, by našim priemyslom mohlo, mohlo pomôcť, ak ich máme a chceme zapojiť sú tu i ďalšie pozmiece návrhy, ktoré e, som zapracovala do správy, ale to sú také, ktoré majú e, sa snažiť e, plynulejšie výkon nariadenia. E, jeden pozmenujúci návrh osobitý, tu je pozmenujúci návrh, je to 2 e, bod e, e kde navrhujem vymazanie zoznamu tovarov, ktorý pôvodne navrhovala komisia. A dôvod, prečo e, to navrhujem odstranenie výmaz tohto zoznamu, je, že tu spomínané tovary sú zjavne nerelevantné v prípade takého nariadenia, ktoré sa zameriava na neoprávnený geoblocking nerozumiem, ako by sme mohli mať cezhraničný e, online prístup k takýmto tovarom, ako je voda, plyn a elektrická energia. Preto navrhujem práve výmazanie tu. Vo všeobecnosti si myslím, že toto je zhrnutie pozmeňujúcich návrhov. Teším sa na spoluprácu so všetkými e, kolegami a teším sa na to, čo máte e, ako poznámky. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme za návrhy za vypracovanie stanovisku Sabrina Ferhaj. Mám doplňujúcu otázku eh, k tej téme plyn, voda a elektrina. Samozrejme, to mm, sa nenakúpe online, ale tie prekažky naďalej pretrvávajú. Uvediem konkrétny príklad. Niekto, kto pracuje v Nemecku, býva na holandskej strane účet, má v banke v Nemecku, pretože nemecký zamestnávateľ pokazuje plat na nemecký účet a chce zaplatiť, teda chce z tohto účtu v Nemecku platiť za účet za plyn, za elektrínu v Holandsku a to neakceptuje ten holandský poskytovateľ. Chce, aby si ten človek otvoril účet v Holandsku, aby teda e, mohol e, inkasom z holandského účtu e, teda si inkasovať peniaze. A myslím si, že to je ne, neopodstatnené geoblokovanie, pretože e, v takýchto platobných systémoch alebo online systémoch je to, malo by to byť vlastne upravené celoeurópsky a nie je to túto možné, lebo tá platobná možnosť tam nie je. Ak nesplníte, ja neviem koľko všelijakých požiadaviek, otvoríte si nové účet a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mohli by sme sa už aj teraz zamyslieť nad tým, či tú vec tam predsa len nezachovať. E, prima il collega Nekov ha chiesto la parola, scusa Cristina. Páči, eh, prepáč, Kristina. Eh, Неков, нech sa páči. Уважаеми колеги, в днешни времена онлайн покупките са се превърнали в не... Vážené kolegyňa, kolegovia, dnes je absolútne bežné, že nakupujeme online, ale je to inak, pokiaľ ide o platby platby sú e, z tejto tendencie vyňaté a preto podporujem návrh komisie, ako aj prístup, e, ktorý tu prijali. Pretože existujú jednoducho praktiky, ktoré porušujú princíp jednotného trhu. A nie je možné to diskriminovať na základe mm, štátnej príslušnosti, miesta pobytu alebo miesta usadenia. Nesmieme mať e, prekážky v obchode online. Preto chcem podporiť e, návrh komisie nezahnúť do návrhu e, nariadenia poskytovanie služieb online. Veľmi často ide o to, aby bol prístup k dielam, ktoré sú chránené autorským právam. Takže súhlasím so spravodajkyňou a mm, takéto kultúrne statky, ako sú napríklad e, elektronické knihy, tie sú špecifickými produktmi a mali by sme si urobiť hĺbkovú analýzu pred tým, než sa rozhodneme, čo robiť. Článok 9, e, tam sa uvádza, že nariadenie bude v priebehu e, dvoch rokov od vstupu do platnosti podrobené hlbšej analýze. Takže sa zamyslíme ešte nad tým, či tá derogácia týkajúca sa produktov v audiovizuálnom sektore má naďalej opodstatnenie. A myslím, že môžeme zohľadniť princíp teritoriality. A, hm, ďakujem pani prezidentka. už to uzavriem. Chcem len povedať, že by sme nemali mm, teda zvyšovať tú administratívnu záťaž v obchode a administratívnu záťaž na malé a stredné podniky, pretože toto je prekažka v obchode, e, cezhraničná a potom môžu byť problémy s preplatením nákladov, nákladov, ktoré vznikli počas online platieb. Takže myslím, že by sme naozaj sa mali zamyslieť nad týmto všetkým. E, princíp diskriminácie musí zohľadňovať aj rôzne aspekty, ktoré e, tu opísala spravodajkyňa. Chcel by som teda spravodať, e, spolupracovať so spravodajkyňou a aj s tým. Ďakujem pekne. Elga Trupel. Ďakujem, pán Helga. Uh, thank you, Silvia. Thank you, ďakujem. Ďakujem uh, spravodajkyni. Veľmi všeobecne chcem povedať, že je to dobré a dôležité, aby sme postupovali proti neopodstatnenej geoblokácii, aby sme našli spôsoby, respektíve aby sme bojovali proti diskriminácii na základe princípov, ktoré bránia v prístupu k jednotnému digitálnemu trhu. Ale my sme tu výbor pre kultúru a myslím si, že máme tu zásadný rozbor, rozpor medzi touto požiadavkou ísť e, teda po tomto digitálnom e, trhu a e, potom na druhej strane je tu tá digitálna rôz, tá kultúrna rôznorodosť, ktorá je spätá zase s autorským právom a tak ďalej. Takže chcem, aby sme boli obozretní a som veľmi rada, že komisia je obozretná. Na jednej strane chce ten jednotný digitálny trh, ale na druhej strane tá si uvedome otázky e, kultúrnej rôznorodosti, audiovizuálneho obsahu a audiovizuálne služby chránené autorským právom teda nie sú zahrnuté v tomto návrhu. Pretože vieme, že napríklad filmy sa spoliehajú na fungovanie teritoriality a filmy sa dajú refinancovať na základe princípu teritoriality a exkluzivity zmluv. Nedávno som počula príklad od zakladateľa online platformy Pantaflix a on jasne povedal, že áno, máme záujem dať prístup cez hraničný našim filmom, ale iba niek- na niektorých územiach a kde nepotrebujeme exkluzivitu. Čiže potrebujeme aj možnosť geoblokácie, pretože treba refinancovať filmy ale v iných e, územiach, kde to nie je potrebné, tak e, oni si to môžu pozerať zadarmo, môžeme tam k tomu mať prístup. Takže v zásade má komisia pravdu, keď hovorí, že chce zlepšenie a menej geoblokácie, napríklad preto je tu tá, ten návrh prenositeľnosti. No budeme diskutovať o reforme príslušnej smernice na to, aby sa zjednodušilo licencovanie, aby, bolo, eh, aby bol lepší prístup k audiovizuálnym dielam chráneným autorským právom. Ale v tomto prípade je dobre vylúčiť tie audiovizuálne služby a preto som v zásade v línii komisie. Ďakujem. Grazie. E, Ďakujem veľmi pekne. Kristýn? Bardzo dziękuję. Ja dziękuję sprawozdawczyni. Popieram e, większość. Ďakujem pekne. Podporujem väčšinu z toho, čo povedala spravodajkyňa. E, podporujem pozmeňovací návrh 24, článok 2, bod 2e. Bez tohto pozmeňovacieho návrhu by bol náš návrh príliš obmedzený, takže ja podporujem návrh e, spravodajkyne. E, som za to, čo povedala. Ďakujem. Pán kolega Morganov. Veľmi pekne ďakujem a ja som veľmi povďačný pani spravodajkyni. Chcem len potvrdiť jeden údaj. Um, ide o to, že pomoc zo strany vymenovaných orgánov sa netýka len spotrebiteľov, ale tých, ktorí môžu takúto pomoc potrebovať. Ako povedala pani spravodajkňa, napríklad malé podniky, asociácie, ktoré sú právnickými osobami, ak by sa ja si myslím, že ak niečomu dôjde a bude treba sa obhajovať pred súdom, tak bude treba aj na takéto niečo myslieť v našom dokumente. Skutočne toto nariadenie by malo poskytovať ochranu aj iným subjektom. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím komisiu, nech sa páči, za DG Connect. You, ďakujem pani predsednička a ďakujem aj spravodajkyni za veľmi dobrú správu, aj za e, teda vystúpenia poslancov. E, Začnem s tou témou, ktorá je pre vás najdôležitejšia. Ďakujem aj za podporu našej línii toho, čo sa týka obsahu chráneného autorskými právami. Myslím, že sme riadne zohľadnili špecifika sektoru a finančné modely, ktoré často sa spoliehajú na teritorialitu, exkluzivitu. Takže musíme mať veľmi obozretný postup, krok za krokom. Čo sa týka eh, revíznej klauzuly, to spomínala pani Komodíny, Naozaj je to eh, klauzula s otvoreným koncom, ako ste si prijali. A nehovoríme, že po dvoch rokoch alebo kedy eh, zavedieme tieto služby, hovoríme, že to preskúmame, do akej miery eh, je to zahrnutie opodstatnené, žiaduce. No a v každom prípade sa zameriame na špecifika týchto služieb, čo bol vôbec dôvod, prečo sme sa tým zaoberali. Čiže budeme tomu naďalej venovať veľa pozornosti. Čo sa týka tej druhej hlavnej skupiny tých e, obav, čiže čo sa týka podpory, teda um, transakcie B2B, B2C, náš návrh zohľadňuje aj B2B a B2C tu má vlastne sa vzťahovať aj na menšie eh, podniky, ktoré sa niekedy správajú ako jednotliví spotrebitelia, pretože tie väčšie eh, podniky by neplatili tie isté ceny, ako platíme my, keď nakupujeme niekde v e-shope. Čiže tieto malé sa niekedy správajú ako takí individuálni spotrebitelia. No a v tejto súvislosti sme teda zanechali priestor, alebo nechali priestor členským štátom, aby sa pozreli na to, ako implementovať tento článok 6.7, e, pardon, 7.8. No a chceme tiež zabezpečiť, aby čokoľvek, čo bude budovať na existujúcich štruktúrach, aby tam teda bol rozvinutejší mechanizmus e, aj pre e, vzťahy B tu C, či už to bude sieť CPC, alebo cezhraničné na implementácia, alebo e, nejaké poradenské služby pre spotrebiteľov. Preto je tam e, potrebné rozlišovať medzi spotrebiteľmi B2B, B2C. Tých B2C štruktúr je podstatne menej, čiže bude to treba dobre posúdiť, ako zabezpečiť efektívne presadzovanie tohto nariadenia bez vytvorenia nejakých nadmerných nových štruktúr. Nejaké ďalšie pripomienky, čo sa týka definície tovarov, e, to nielen spravodajca, ale niektorí ďalší spomínali, e, voda, voda plyn, elektrina. E, áno, sú tam určité možno v našej diskusii s, radom, s radou, je dnes predpoludním sa dohodli na všeobecnom prístupe, a v týchto diskusiách eh, tiež zazneli požiadavky, že tam eh, sa má vyňať voda, plyn, elektrina a prečo to tam vôbec bolo? Mm, Nebola tam nejaká veľká stratégia, ale skôr sme chceli využiť existujúce definície a ďalšie relevantné akty eh, spoločenstva, aby sme nemali odkláňajúce sa definícia. Jedna definícia tovarov bola z, vlastne zo smernice o právach spotrebiteľa, to sme využili, ale v tých diskusiách sa jasne ukázalo, že je to v kontexte geoblokácie nie je veľmi zmysluplné, pretože tu sa hovorí o definícii tovarov, nie služieb. Čiže treba si uvedomiť, že E, toto sa týka teda e, tovarov a e, voda, plyn a elektrina by, ak by mali byť upravené ako služby, tak treba sa pozrieť na iné ustanovenia toho nariadenia o geoblokácii, či už v mysle článku 4c, toto ustanovenie je vlastne takto definované. Ale takisto platby článok 5 Jeden z poslancov hovoril o problémoch s platbami, ak má spotrebiteľ sídlo v inom členskom štáte. Samozrejme, máme už ten rámec finančných služieb v špeciálnom nariadení, ale máme tu aj nariadenie o geoblokácii, kde sú určité ustanovenia týkajúce sa nediskriminácie platobných metód. No a v neposlednom rade minimálne dvaja ste hovorili o potrebe minimalizovať administratívnu záťaž na malé a stredné podniky. To samozrejme komisia absolútne zdieľa. Aj v celom tom nariadení sa snažíme zabezpečiť, že kým teda dávame k dispozícii e, spotrebiteľom nejaké ďalšie možnosti e, nakupovať aj cezhranične, bude to samozrejme pri minimálnych e, extra nákladoch pre podniky Chceme identifikovať situácie, v ktorých sme mali pocit, že tá diskriminácia je neopodstatnená a nie je to opodstatnené, ak nie sú nejaké zásadné náklady, záťaž vyprývajúca teda z toho pre podniky. Čiže opäť ešte raz veľmi pekne ďakujem, je to veľmi povzbudivé, čo som si dnes vypočul a tešíme sa na pokračovanie diskusie e, s vami s parlamentom vo všeobecnosti. Ďakujem. Hneď udelujem slovo pani spravodajkyni, ďakujem veľmi pekne komisii. Chcela by som len povedať, že si želám, že eh, o dva roky počas revízie nariadenia budú tieto veci brané do úvahy, že sa nezabudne na e, špecifika, že sa nezabudne na potreby kultúrnej povahy. A samozrejme z tohto pohľadu sú dôležité aj pozmeňujúce návrhy pani spravodajkyne nejde len o ochranu spotrebiteľov, ale aj o klientov, ktorými môžu byť malé podniky, drobné subjekty a určite to bude súvisieť aj s otázkou duševných práv a s presadzovaním. Takže nech sa páči, pani spravodajka. Thank you, Madam Chair. One... Ďakujem, pani predsednička. Len e, jedna pripomienka k tomu, prečo chcem, chcem aby tam bol e, zákazník, nie spotrebiteľ ja nechcem, aby tam veľké podniky, ktoré nakupujú online, tovary a služby nakupujú online, aby mali možnosť ísť pred nejaký malý súd alebo orgán. To nie. Eh, chcela by som, aby malé eh, podniky alebo združenia alebo partnerstvo mali takúto možnosť, pretože tam eh, konajú ako spotrebiteľ. Oni niečo kupujú online, pre svoju vlastnú potrebu. Nebudú to predávať ďalej, preto som e, teda dala tento návrh. No ale inak sa teda naozaj teším na tie pozmeňovacie návrhy od tieňových spravodajcov, od poslancov a teším sa na ďalšiu diskusiu. Grazie, dobrý. Veľmi pekne ďakujem. Už som povedala, že pozmeňujúce návrhy treba predkladať do 2. decembra do 11. ráno. Hlasovať sa bude 24. januára 2017. Veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni, tieňovým spravodajcom a zástupcom komisie. Dobre. Teraz e, postúpime k nášmu verejnému vypočutiu, ktoré začne v tejto chvíli. Uh, sono già arrivati? Okay. Allora, invito qui No? A allora, invito sul podium... Páči, pozývam eh, k nám eh, na pódium našich hostí, pána Max von Abedona, výkonného riaditeľa Európskej asociácie EMMA, pána Majka Holdernesa, novinára, ktorý sa špecializuje na národné a medzinárodné autorské práva a pána Sebastiana Dudensa, šéfa Public Affairs z vydavateľstva Hubert Burda Media. will continue in Italian, and so you, you, you can you can wear your headphone. Mm-hmm and the two four. No, the noise is four. Okay. Welcome to everybody. It's a pleasure for us to have this. Vítajte, som rada, že ste tu. Je to pre nás veľkým potešením. Takže, dnes tu máme toto vypočutie. A... Všetkých nás eh, veľmi táto téma zaujíma. Snažili sme sa o spoločné zasadnutie už nejaký čas. Ide o tému krízy v printových médiách, v tlači v Európe. Vieme, že tieto obavy majú rôzne dôvody. Jednak sú tu ekonomické dôvody, za posledné e, roky, za posledné 10 ročia sa veci dosť zmenili. Klesá podiel reklamy, klesajú, klesá predaj. Na druhej strane tu máme informačné technológie, noviny a printové médiá boli schopné ponúknuť, rozšíriť svoju ponuku ale nie vždy, samozrejme, je tu level playing field, rovnaké podmienky pre všetkých a Európska únia samozrejme sa musí snažiť o zachovanie e, kultúrneho dedičstva, rozmanitý a slobody médií, Čiže slobodné médiá sú obrovským aktívom a pilierom, na ktorom je postavená Európska únia. Ja osobne ešte dodám, že sú tu aj politické výzvy. Bohužiaľ, sloboda tlače v niektorých krajinách bola obmedzená. Poču... Svedectva o tom sme si vypočuli aj v Európskom parlamente, čiže je tu istá nerovnováha, pokiaľ ide o nezávislosť e, tlače. Tretia, tretia otázka sa týka a ide o to, že my všetci chceme preskúmať, chceme zanalizovať túto situáciu, aké, ako vyzerajú podmienky, akým spôsobom by sme mohli posilniť a snažiť sa riešiť problémy, ktoré vyvstali. Mm, po prezentácii, keď sme si všimli niektoré údaje, tak eh, vidíme, že predaj niektorých eh, denníkov klesol 8 a za posledné roky celkovo došlo k obrovskému prepadu a platí to aj pre národné denníky, aj pre regionálne noviny. Samozrejme, tie regio- regionálne médiá sa týkajú viac našich regiónov a tak ďalej. E, nezabúdajme ale však, že mnohé denníky majú aj kvalitné webové stránky a nezabúdajú samozrejme na to, že aj národné denníky mnohé sú v kríze. Už som spomínala, že v printových médiách došlo k poklesu reklamy čo vlastne ale na druhej strane kompenzie, kom, kompenzuje nárast reklamy využívanej v digitálnych médiách. Digitálny, digitálne médiá mm, zaznamenali nárast e, výnosov. Musíme sa preto zaoberať e, týmto aspektom, pretože pretože je tu konkurencia a tá rovnováha bohužiaľ už neexistuje. Viete, že stoja pred nami aj isté výzvy. Ja sa teším na vystúpenia našich eh, eh, hostí. Eh, vypočujeme si rozličné otázky ohľadne autorských práv, ďalšie otázky a najmä nás zaujíma, ako my by sme mohli poskytnúť záruku pluralizmus a slobodu médií a novinárskej profesie. To je téma veľmi blízka nášmu srdcu. Ja teraz poprosím ako prvého pána Maxa von Abendrota, už som uviedla, že ide o výkonného riaditeľa na agentúry EMI, to je e, Európska asociácia pre médiá, časopisy a náš host nás poinformuje o celkovej situácii, o výzvach a o možných krokoch, možných opatreniach, ktoré by sme mohli realizovať. Každý z vás bude mať zhruba 10 minút rečnícky čas. Veľmi nás zaujíma. Tešíme sa na vaše vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za pozvanie a za to, že máme príležitosť hovoriť o budúcnosti tlače v Európe. A ja by som vo svojej prezentácii chcel sa zamerať na tri oblasti. Jednak by som vám chcel ukázať, že budúcnosť európskej tlače je o obsahu, alebo to je vec obsahu, nie ani tak, že či to bude tlač alebo digitálne. E, potom by som chcel načetnúť, e, ako sa mení konkurenčné prostredie pre európsku tlač a preto vyvstávajú vlastne nové faktory úspechu pre európske médiá. E, jednak je to schopnosť zaangažovať svoje publikum, no a druhá vec je monetizácia obsahu. No a napokon by som chcel náčrtnúť, čo sektor, čo môžu robiť zákonodarca, aby zachovala sa nezávislá, slobodná, rôznorodá e, tlač e, na nazval som svoju prezentáciu Média v Európe, ako neoutsourcovať našu budúcnosť, pretože je tu určité riziko, že outsourcujeme svoju budúcnosť a dúfam, že prosím som tejto prezentácie sa dopracujeme k niekoľkým odpovediam. Ako sme už povedali. No doesn't work. Yeah, yeah, it works. Okay, okay. good. So, um, yeah, we represent, um, I'm working for the European Magazine Media. Pracujeme pre asociáciu EMA, máme 15 tisíc uh, teda týchto uh, publikácií, titulov. 80 našich členov sú malé stredné podniky, takže to je veľmi dôležité. EMA uh, propaguje slobodnú, nezávislú, rôznorodú a životaschopnú mediálnu krajinu v celej Európe. To je našou kľúčovou úlohou. A takisto máme ten Future Media Lab, čo možno niektorí poznáte. To je taká platforma, ktorú sme vytvorili tu v Európskom parlamente, aby sme mohli debatovať o tom, ako premostiť ten nesmierne rýchly vývoj v našom sektore a dlho a pomalý legislatívny proces, čiže máme tu, nedávno sme mali niečo k tej e, smernici pred desiatimi e, dňami, k audiovízii, potom budeme mať e, zase niečo k novým médiám a tak ďalej. Takže k obsahu tejto prezentácie. Mediálne prostredie v Európe sa mení a je to spôsobené používateľmi. Tí neustále menia spôsob, ako eh, reagujú na eh, teda mm, obsah eh, médií a kľúčom je vlastne mm, tá technológia. Máme jednoducho iný zažitok z médií, či už v tlači, mobilne alebo online. Čiže print vlastne doplňa digitálne médiá. A chcel by som to ukázať z pohľadu spotrebiteľa, čiže máte tu tento cyklus a e, používateľ vlastne chce spotrebovať alebo využíva ten obsah kdekoľvek, kedykoľvek a teda musíme tu mať taký dobrý, e, takúto dobrú kombináciu e, všetkých troch. Každý spotrebiteľ má svoje vlastné teda vnímanie, svoje vlastné zážitky, inak vníma svoje potreby a keď sa pozrieme na tú podnikateľskú stránu stránku veci, vidíme, že tu môže e, sa doplňať vlastne printová, printová média, digitálne média. Aké sú pomery medzi a, teda abonentmi a reklamami v printe je to 50 na 50 a v, m, teda v, mobi- v digitálnych 90% príjmov je z reklamy. Uh, a príjmy na hlavu je v digitálnych o mnoho menej než v printe. Čiže potrebujeme 8 digitálnych používateľov, čitateľov, aby sa e, vykompenzoval jeden tlač, teda jeden printový čitateľ a 60 až 90 je príjmu z tlače, 10 až 40 z digitálu. Keď sa pozrieme na sektor magazínov, tam je to trošku iné než v novinách. E, máme teda e, rastúci počet titulov magazínov v takých špecializovaných e, oblastiach, čiže tam to, ten počet čitateľov ostáva relatívne stabilný. Takže opäť tu vidíte široký prierez mediálnych titulov, ktoré máme v Európe. Máme tam teda noviny, všeobecné záležitosti, lifestyle, špeciálny záujem, B2B. No a pozrime sa teda na aké je konkurenčné prostredie. Na jednej strane tie kľúčové faktory úspechu, ako teda dokážete angažovať svoje publikum, ako dokážete byť v kontakte s čitateľmi, s používateľmi. Na druhej strane, ako dokážete monetizovať obsah, ktorý publikujete. Európsky sektor tlače stojí pod veľkým konkurenčným tlakom v oboch oblastiach a na to sa chcem teda Pozrie, Chcem o tom trošku viac podrobnejšie povedať. Takže ako prvé je tu eh, zaangažovanosť publika. Nie je možné eh, exkluzívne obslužiť nejakú komunitu, ako to bolo v prípade analógových médií. Sme svedkami toho, že používateľia veľmi individualizovane spotrebujú obsah, vyberú si to, čo chcú a pozerajú to a čítajú to vtedy, kedy im to najviac vyhovuje. Čiže nie je to tá mediálna značka, ktorá tvorí obsah, skôr sú to tie platformy sociálnych médií, ktoré najpohodlnejšie obslužia tých e, používateľov. Čiže platformy online majú tú možnosť dostať sa e, k čitateľom, tým pádom dostanú ale exkluzívne informácie o svojom publiku a lepšie dokážu sa prispôsobiť, než než tradičné eh, mediálne spoločnosti. Čiže to je jedna, jeden z tých, jedna z tých konkurenčných hrozieb, ktorej, eh, ktorej dnes čelíme. E, E, druhá, druhý faktor je schopnosť monetizovať obsah. Čiže aby kritérium úspešnosti médií je e, schopnosť monetizovať, šíriť tento obsah a tu e, teda dochádza k určitému narušeniu prostredia. Pozrime sa na túto priesvitku. Vyzerá to na prvý pohľad komplikovane, ale myslím si, že dosť jasne ukazuje, o čom je ten problém. V čom je problém? Viac než 70 hodnoty E, ktorú tvoria e, vlastne médiá, zachytávajú hráči mimo sektoru médií teda to, čo tvrdila, že mimo, môže to byť napríklad v programovom, teda v programových reformách, potom sú tu veľké platformy ako Google, Facebook, kde ľudia dochádzajú k obsahu a potom sú tam špecializovaní poskytovateľia infraštruktúry na napríklad predaj na reklamu. Čiže v tomto sektore sa odbyt um, zvyšuje z roka na rok. Um, ehm, má to teda ďalšie sieťové efekty. Čiže kam sa tým pádom dostáva európsky sektor tlače. Pozrieme sa na to, aký je potenciálny dopad tohto vývoja v našom sektore. Ak by sme veci nechali tak, ako sú, tak eh, publikum by sa presunulo z médií na sociálne médiá, sociálne platformy, tento trend by sa zrýchlil. A nenecháme to samozrejme tak, ako to je. Pre, to je jeden z dôvod, prečo som tu, aby som sa s vami podelil tieto um, vhľady do situácie, ale eh, inak by sme sa ocitli v situácii také, že ten obsah viac eh, sa preberá na iných platformách. Čiže aké sú dôsledky? Eh, pre vydavateľov tlače bude stále ťažšie hm, angažovať svoje publikum, pretože publikum si ten obsah nachádza inde, kde nemáme to pod kontrolou, má menej hm, možnosti monetizovať tento obsah. Čiže hovoríme o vplyve tohto vývoju, vývoja na budúcnosť obsahu, dôveryhodného obsahu a hovoríme aj o schopno, teda existencii e, slobodných, nezávislých informácií pre naše demokratické spoločnosti. Čiže čo môžeme urobiť? Chceme byť konštruktívni, čiže v prvom rade musíme konať. E, treba konať pre rôznych hráčov, e, Isté súvisí to aj s tými mediálnymi spoločnosťami, ktoré už niečo nejaký čas robia aj celkom úspešne treba investovať do inovácií, treba spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj na tých veľkých e, platformách šírenia, ako je Google, Facebook a tak ďalej. A to sa deje v rôznych oblastiach, ale ešte to treba rozvíjať ďalej. No a iba, pre, iba vtedy bude možné zvýšiť e, to, tú získanú hodnotu pre e, tlač a môže sa potom aj zlepšiť vlastne tá angažovanosť publika máme taký projekt na zrýchlenie tohto procesu a podľa mňa sektor médií smeruje správnym smerom, avšak e, ich možnosti sú obmedzené, pretože samozrejme je to aj legislatívne prostredie. To je tá diskusia, ktorú potrebujeme. Ktoré sú teda tie oblasti, ktoré viete ovplyvniť, aby ste povolí tomuto vývoju, aby sme mali rovnaké podmienky pre všetkých, aby tu bol mediálny pluralizmus, aby tu bola právna istota, aby teda ten európsky sektor tlače dokázal prežiť ehm, a rozvíjať sa a aby sa neoutsourcoval e, iným konkurentom. Ako zákonodárca máte pred sebou viaceré e, návrhy legislatívne, napríklad je tu tá smernica AVMS, potom e, smernica DPH pre digitálnu tlač no a samozrejme autorské práva. Takže pozrime sa v krátkosti na smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách. Tam sa chcem dotknúť len jedného prvku. Smernica AVMS e, sa dotýka uh, sektoru tlače tým, že má kvantitatívne pravidla na uh, reklamu. Uh, tie 12 tá, tých 12 to tam bolo za, na zachovanie ehm, diverzity, roz, médií, takže sú tam obmedzenia pre vysielateľov, ktoré podľa nás urýchlia ten trend na naznačenia tomto gráfe. Čiže v televízii sa to mm, zásadne zvýšilo za posledných 8 rokov, teda príjmy a noviny a magazíny poklesli za posledných 8 rokov a to samozrejme je kontraproduktívne Eh, vzhľadom na ten predtým spomínaný scenár, pretože chýbajú financie. Čiže my by sme chceli, aby sa teda s týmto niečo udialo. Ďalšia, eh, ďalší legislatívny návrh je tá eh, smernica o e-súkromí. Tu chcem vyzihnúť ten princíp, že samozrejme z nášho pohľadu takýto opt-out režim by napríklad v prípade súborov Cookie bol najlepším e, riešením, pretože by to umožnilo rovnaké podmienky e, mm, aj s tými gigantmi, ktoré majú tie login systémy, ako je Google, Facebook. Čiže m, mm, inak sa s nimi e, ten spotrebiteľ, ten používateľ e, kontaktuje, angažuje. E, ale sa, slepšie sa potom samozrejme aj tá angažovanosť publika, monetizácia. My by sme tiež potrebovali teda možnosť eh, spracovať tieto údaje. Čiže zlepšenie angažovanosti publika, to by bolo ideálne riešenie, keby sme, na čo sa momentálne diskutuje, už to predpokladá aj ten návrh smernice, to taký ses, režim opt-in za určitých eh, podmienok, ktoré sa môžu rôzna, rôzne vykladať jednotlivých členských štátov. Riziko, ak sa to úplne zmení na režim opt-in, riziko je, že eh, zavrieme bránu mediálnym spoločnostiam, ktoré jednoducho nemajú ten rozsah, aby umožňovali systém login a preto e, teda nemajú možnosť pristupovať k údajom, spracovať údaje, napríklad e, pokiaľ ide o teda behaviorálnu reklamu, ale aj na zlepšenie angažovanosti publika, aby teda boli e, atraktívnym miestom, kde užívateľ si, používateľ si nachádza e, tlačový obsah. No a napokon pozrime sa na posledné dve, dva návrhy DPH. E, stredu očakávame návrh Európskej komisie na zavedenie znižených sazieb DPH pre digitálnu tlač. E, za to sa už veľmi dlho zasadzujeme. Viem, že aj časti tohto parlamentu podporili túto iniciatívu. Chcem vám všetkým poďakovať za podporu a teraz, pokiaľ vieme, by sa to malo udiať, e, no a dáva nám to teda istotu, že budeme vedieť monetizovať eh, obsah v digitálnom prostredí. Nebudem teraz hovoriť o autorských právach, viem, že to je dosť eh, horúca téma, ale kolega Sebastian Tun sa tomu bude o chvíľu venovať. Takže, eh, než ja uzavriem svoju prezentáciu, chcem s vašou podporou pre mediálny pluralizmus chcem vás vyzvať, aby ste podporili teda naše iniciatívy v spomínanej legislatíve, aby sme mali naďalej skutočne životaschopný, slobodný, nezávislý e, mediálny systém pre Európu, pre Európu našich občanov a spoločnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. Určite moji kolegovia budú klásť mnohé zaujímavé otázky. Predtým, než odovzdám slovo ďalšiemu hostovi, pánovi Mikeovi Holdernessovi mm, by som chcela, ak dovolíte, pozdraviť našich hostí zo školy. Tieto chlapci a dievčatá eh, a učitelia prišli z Amatríče. Viete, že Amatrice bola jedným z miest, ktoré e, boli zasiahnuté zemetrasením v Taliansku. Ja ďakujem veľmi pekne kolegovi Maltezemu za to, že pozval sem do Bruselu, do parlamentu e, žiakov a učiteľov z Amatriče. Som nesmierne rada, že naša vláda um, hneď sa snažila opätovne vybudovať školu a zabezpečiť e, vyučovanie na gymnáziách a školách v tejto oblasti. A ja dúfam, že čoskoro um, začne rekonštrukcia domov škôl a chcem len pripomenúť, že naozaj urobíme, naše, urobíme čo je v našich silách. Veľmi pekne vám ďakujem. Vítajte medzi nami a myslím, že môžeme privítať potleskom našich hostí medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdám slovo pánovi Holdernesovi. Novinár, ktorý sa špecializuje na medzinárodné a národné autorské právo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tá politická dynamika sa pomerne dosť vyvíjala v roku 2016. Ja som si začala robiť poznámky ešte predtým, ale samozrejme došlo už k nejakému vývoju. Ak eh, by ste dovolili, najprv by som vás poinformoval, ako vyzerá život eh, novinára na voľnej nohe. Než nahodíme eh, priesvitky na monitor. Ja som um, písal stĺpček vo vedeckom časopise a ehm, spôsobil trošku paniku v britskom parlamente, čiže v stredu som predložil svoj príspevok a ďakujem veľmi pekne, už máme na monitore priesvitku. A v štvrtok, keďže som bol na voľnej nohe, mm, som išiel do redakcie a zastúpil som šéf-redaktora, otvoril som si e-mail a hm, spýtal som sa, no kto, to, na, kto toto napísal. Ja som to úplne prepísal, oč, skontroloval som text, potom som poslal text hm, zástupcovi šéf-redaktorovi, ktorý to opätovne prekontroloval, skontroloval hm, <clears throat> zdroj a keď som si spomenul na čitateľa, tak um, som si povedal, že ale tá historka nie je pravdivá. Potom, potom to išlo opätovne za redaktorovi a potom ďalšiemu, ktorý e, následne si dal zrevidovať tento text e, ďalšiemu editorovi. Čiže podľa mňa je to veľmi dôležité z pohľadu významu printových médií či textových médií. Ale už akým spôsob, akýmkoľvek spôsobom e, sú čitateľovi predkladané. Novinárstvo, novina, novinárstvo je nesmierne dôležité. Ehm, je dôležité pre občanov, aby mali prístup e, k novinám. Ehm, nedávno sa u nás objavili otázky, že či to je či sú veci racionálne a tak ďalej. Mm, vieme, hovorilo sa o tom, že printové médiá mm, sú v problémoch. 30-minútové vysielanie predstavuje menej ako 3000 slov. Čiže aby občania mali aj dispozícii aj detaily alebo hĺbkové informácie, na základe ktorých potom realizujú rozhodnutia vo svojom živote, tak naozaj potrebujú, potrebujú aj podrobnejšie informácie a nielen um, ehm, média tohto charakteru. Čiže ja viem, že sú tu internetové korporácie, e, ktoré predávajú ehm, reklamu popri kreatívnej práci iných ľudí a, a fungujú viac menej takéto korporácie ako duopol. Viem, že noviny nie sú dokonalé. Združenia novinárov často upozorňujú na koncentráciu vlastníctva. My vieme samozrejme o problémoch s reportovaním a ekonomická kríza vedie často k tomu, že počet novinárov sa znižuje, e, pracovné zaťaženie zvyšuje, menia sa ich e, zmluvy a na mnohých e, miestach sa často využíva, využívajú noviny na to, aby na presadzovanie politickej agendy. Vidíme tu veľmi zaujímavú koreláciu. Mm, túto mapku som našiel minulý týždeň. Ide o mapu dôvery v médiá. A čo som si všimol, nemám tu teraz ukazovatko, ale je tu taká inverzná korelácia medzi dôverou, občania, ktorú občania majú v médiá a silou leg- legislatívy autorských práv, teda aby mohli byť novinári identifikovaní a právo na, ob- na ochranu integrity jej práce. Mm, Spojené kráľovstvo má bledomodru, Nemecko, Fínsko a tak ďalej, tí majú najpevnejšiu dôveru. Grécko Grécko je takým zaujímavým prípadom. Tam eh, je ten, tá teória je pomerne pekná, ale v praxi to tak nevyzerá. Nezabúdajme na pravidlo, keď si čítame niektoré britské noviny, napríklad Daily Mail, Daily Telegraph, všim, všimnite, si, všimnite si, že samotná samotná správa začína až v štvrtom riadku. Že tie prvé tri riadky e, sú písané v súlade s tým, ako si to želal šéf-redaktor. Takže my sme v roku 1990 slúbili, keď, za, keď, keď, keď začal internet, ja, ja som tedy ju prečítal celú, pretože má len 9 strán a um, internetom vlastne začala priama komunikácia občana občan. Možno, že uh, Mysleli sme si, že budú referenta k všetkému, tým, tým len, že e, sa stlačí gombík, ale takéto vízie sa ukázali ako nepravdivé. V roku 1996 e, som, som mal možnosť e, získať moje prvé internetové prípojenie a vtedy som pracoval v Spojených štátoch a spýtal som sa, prečo, prečo prvý dodatok americkej e, ústavy ochraňuje klamstva. Čiže mm, následne, následne mi americkí novinári odôvodnili, napísali mi niekoľko esejov a odôvodňovali mi, prečo by aj takéto niečo malo byť e, chránené a prečo by to malo byť považované za e, slobodu vyjadrovania. To bola taká pomerne to bola oblasť, ktorá bola výzvou v kontexte komunikácie. Niektorí sľubovali, niektorí sľubovali, že kreatívna práca e, bude predmetom odmenovania a tak ďalej, ale e, ja hovorím, že slobodné informácie stoja za každý cent, ktorý za ňu zaplatíte. Ja si myslím, že môžete, môžete, môžete definovať koncept, môžete čo do Wikipédie a o pár minút sa niekto objaví a povie, dobre, ale nemáte žiadne zdroje. Wikipédiu nám prezentovali ako továreň ľudí, ktorí do nej vkladali informácie v reálnom čase zdarma. A i tak e, závisí od práce profesionálnych e, autorov. Nič by tam netrvalo dlho, ak by sme sa tam neodvolali na prácu niekoho ako mňa napríklad. Dovolte mi ešte jednu poznámku. Nie je jednoduché argumentovať e, v prospech toho, čo poviem, ale potrebujeme profesionálnych e, spisovateľov, autorov. Potrebujeme niekoho, aby naozaj filtrovali nekvalitné informácie, niekoho, kto e, bude mať skutočne príslušné zručnosti najmä v anglicky hovoriacom svete mo, sa, môj, sa, sami moji kolegovia smejú. Jeden z mojich obľúbených momentov bolo to, keď som Bruna Latúra, filozofa, priviedol do redakcie vedeckého, vedeckého časopisu a ten povedal, nuž, tuto to všetko vyrábate, tú vašu objektivitu, dovolte mi, aby som sledoval vašu prácu. A traja, ktorí si to premysleli, mm, mm, traja jednoducho pokračovali v, v, v, svojej, v svojej práci a opravovali e, svoje články, svoje materiály a e, to, čoho sme svedkami dnes na Twitteri, je napríklad, že ľudia nerozlišujú medzi tým, že či sa im to páči a či je to ne- falošné, alebo či je to falošná informácia. Mm novinárčina sa samozrejme snaží tieto veci naprávať, ale snažíme sa o vedomé úsilie, pretože proces editovania sa snaží minimálne o konzistentnosť e, iniciatíva, napriek tomuto argumentu, iniciatíva novinára je skutočným kľúčom k dobrej novinárčine. Je tu predsa niekto, kto pripraví článok pre redaktora, ktorý ho skontroluje a ktorý sa rozhodne o tom. Áno, ľudia o tomto musia vedieť. Nejde o niečo, čo predá vynikajúcu reklamnú prílohu, ale ide o niečo, čo ľudia budú musieť vedieť. Už som predtým uviedol, že vedenie printových médií um, sa sa vzhľadom na krízu snažili o mnohé opatrenia a naši miestni novinári v Spojenom kráľovstve už nedokážu alebo nemôžu monitorovať eh, miestnu demokraciu alebo súdy, mm, pretože kríza znamenala, že jednoducho dokáza k škrtaniu a tie platy sú nízke, až smiešne by som povedal. Potom sú tu nespravodlivé kontrakty, Mm, jeden môj potenciálny zamestnávateľ mi povedal, že musím, že že jednoducho ma nebude možné identifikovať. Ale ako si zarobím na seba jednoducho, keď nebude možné identifikovať, ktoré časti článku som pripravili a ktoré nie. Toto začalo v roku 1995. Um, kedy sa začalo požadovať, e, aby mm, spisovatelia postupili všetky e, práva a tak ďalej. Čiže a šeredaktori sa naozaj, alebo editori sa naozaj snažia o mnohé ďalšie veci. Etické, et, etická novinárčina závisí od novinárov, ktorí majú ekonomickú takú istotu, ktorá im umožní sa postaviť z očí oči moci. Takže čo urobíme? Ak, ak, ak by som mal kompletnú eh, odpoveď, bol by som bohatší ako Google. Ja vám Teraz vám poviem jednu novinárskú klebetu. Kolegovia, ktorých pozvali do Google, aby diskutovali o fantastických technológiách, tak eh, mali dojem, že nebol záujem o peniaze, že, že je skôr záujem o formovanie veci, pretože tých peňazí už majú dosť. A návrh e, smernice od komisie volá po susediacich právach e, pre, pre tých, ktorí publikujú novinári. Mm, a ja si myslím, že ešte kolegovia sa k tomu ďalej vyjadria. Určite vás bombardujú s tým, že mm, že ak sa, to, ak sa váš parlamentný blok prepojí na zdroj, tak a že, ne, ne, a že nejde o problém, ktorý je falošný a možno, že vznikne na základe smernice nejaký súdny prípad. Problém je, problém je v tom, že to zlyhalo. Um, ehm, 15, pred 15 rokmi som bol vo Westminstri a pýtal som sa dvoch zástupcov Google a um, naozaj, knižnice vtedy vyvinuli veľmi zaujímavé linky, na základe čoho sa môžete do toho sa môžete napojiť priamo a som rád, že v Nemecku zákon hovorí, že musíte zaplatiť, čiže ne, nemôžete povedať novinárom, že ak nedáme vám nič, ale samozrejme, ak nám nezaplatíte, tak, bude, tak nebude možnosť, aby sme sa na vás napojili. Ale v Španielsku to bolo inak. Tí sa snažili o nejakú obchádzku a jednoducho zlyhali, pretože Google potom stiahol eh, newsgoogle.s. A po Francúzsku je konkrétna legislatíva, ktorá sa, ktorá sa zaoberá malými thumbnailami a malými eh, obrázkami pri vyhľadávaní a kde sa hovorí, že teda bude platba a že eh, takéto niečo bude distribuované konkrétnym fotografom a ja sa stále snažím pochopiť celý tento systém a som naozaj zvedavý, aká bude potom reakcia. Vo všeobecnosti eh, v 99. keď som hovoril o sporoch týkajúcich sa smernice o eh, e-commerce, niekto z ľudí, možno som to bol ja priamo, vysvetľoval jeden z tých kľúčových argumentov tu v Bruseli tak, že nechceme ten, ktorý do, doručuje poštu, obálku, aby bol zodpovedný za e, ohováranie, ktoré je v tej obálke. Preto sa tu vyskytol, vyrobi, vymyslel ten Safe Harbor, bezpečný prístav, prístav pre poskytovateľa e, internetových služieb. E, otázky ako teraz nie sú už osamelé. Facebook a tak ďalej. Podobne ako u AT&T v Spojených štátoch. E, treba rozlišovať v nariadeniach medzi Googlem, keď e, vlastní vlastne e, optický kábel v Atlantiku, a je Google vo, vo funkcii vydavateľskej, tak, jak, tak ako aj Facebook. Rovnaké podmienky pre tých, ktorí majú z toho prínosy, to by bol dobrý začiatok. Keď sa pozrieme cez ten hodnotový reťazec medzi mnou a vydavateľmi. Tá smernica nepostihuje dobre práve tá, tú pozíciu zmluv, ale transparentnosť a zodpovednosť to, čo sa robí s mojou prácou. Dobrým začiatkom by bolo takisto riešiť e, dane. To, kto ich platí. A ďalšie možnosti, ktoré tu sú. Pred niekoľkými rokmi som, som študoval finančný, e, model finančnej podpory pre miestnych e, vydavateľov v Švedsku, ale neviem, či by to fungovalo e, mimo Švedska, kde je veľká dôvera Takže treba sa vrátiť k tej východiskovej pozícii o rovnakých podmienok pre e, novinárov, pre vlastníkov e, e, denníkov a takisto sprostredkovateľov obsahov online. A dúfam, že v záujme demokracie a racionálnej spoločnosti môžeme podporiť printové médiá. Ďakujem. Ďakujem sme veľmi citliví na tieto, k týmto návrhom a uvedomujeme si súčasne, kde je tu e, výzva. Myslím, že aj naša práca, ktorú realizujeme, sa venuje tejto téme. Ale je to tá veľká otázka, tá veľká výzva, ktorá pred nami stojí i z pohľadu koncipovania legislatívy v tomto smere a musíme sa prispôsobovať zmenenej realite. Samozrejme, tie kroky sa už realizujú, ale bude si zaujímavé vypočuť e, aj našich kolegov. Nech sa páči, e, máme ďalšieho rečníka. Pána Doedensa, ktorý sa bude e, venovať e, problematike reklamy čitateľov a myslím si, že by, myslím si, že nám poskytne aj informácie ohľadne oblasti autorských práv. Nech sa páči, pán Dojdec. Thank you, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za tú príležitosť môcť tu e, vystúpiť. Takisto ďakujem kolegom, ktorí nadnesli e, tieto otázky a rád pohovorím o niektorých z nich. Zastupujem tu e, média Hubert Burda, rodinný podnik pre média a technológie s centrom v Mnichove. Asi 2,2 miliard eur je našim obratom, asi 10 tisíc zamestnancov na celom svete, väčšina z nich e, v Nemecku, je to jeden z najväčších vydavateľov časopisov e, v Európe, na nemeckom trhu asi 80. Asi poznáte Focus, Bund, e, mnohé technologické či módne časopisy, dve či tri stovky ďalších e, časopisov vo svete, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Juhovýchodná Ázia, Turecko, Východná Európa a ešte k týmto, popri týchto tradičných vydavateľských e, služieb je tu i digitálne vydavateľstvo, digitálny biznis, ktorý sa podiela e, viac než polovicou na našich e, príjmoch nemecké stránky, Focus Online, nemecká verzia Huffington Post a ďalšie investície vne E, do sociálnych sietí, e, nielen teda e, vydavateľské Holiday Check, Sync, predaj online, ďalšie stránky celosvetovo aktívne DLD Conference tu v Bruseli a aj v celosvetovo. Ďalej jeden z najzaujímavejších projektov je Klix, prehliadač, ktorý vystúpil na trh nedávno Samozrejme, že sú tu i ďalší hráči na týchto trhoch, ako iste viete. Na začiatku, pani predsedajúca, by som chcel e, povedať čosi k názvu e, tohoto podujatia kríza v tlačových médiách. Taká vec ako kríza v printových médiách neexistuje. Samozrejme, e, obdobie, v ktorom sa nachádzame, je plné víziev, ako povedali predrečníci, ale Eh, oblasť eh, časopisov je dosť odolná eh, napriek digitálnej dobe. Nie je tu nejaký kolektívny osud, ktorý by odsudil každý, každého vydavateľa časopisov a časopisy. Zo pár čísel, aby som podporil tento argument, pokiaľ ide o či, čitateľnosť a re, reklamy. A v druhej časti by som chcel hovoriť o terajších legislatívnych postupov Európskeho parlamentu a návrh k autorským právam bude samozrejme jedným z nich. V roku 2008 jeden z eh, predstaviteľov Microsoftu povedal, že o 10 rokov eh, noviny a časopisy už nebudú v papierovej forme existovať. Tento výhľad eh, bol zjavne nesprávny, prepočítal sa. Nemecký priemysel časopisov je vo výbornom stave. Predá sa každoročne viac než 2,5 eh, miliardy časopisov, takže to je v rozpore eh, s tým a je to veľmi dobrý eh, stav. 300 miliónov časopisov predá len náš vydateľský koncern. Máme tu samozrejme i nové výzvy, novú situáciu. Je, stojí za to preskúmať vývoj a identifikovať to, čo sa zmenilo a aké politické reakcie by e, boli na mieste. Max už povedal, že tradične e, e, časopisy sa financujú predajom kúp, teda kupujúcich zákazníkov a z druhej strany samozrejme reklamou. Keď sa pozrieme na reklamný trh najprv, za posledných 30 rokov ten podiel printový celkového reklamného trhu sa e, e klesol z 69% na 40, takmer teda o polovicu nižší. Za to isté obdobie e, televízia strojnásobila podiel na tomto trhu, takže e, o to je šokujúcejšie, že v tej novej smernici návrhu komisie teda aspoň e, obmedzenia reklamné pre televízie sa prisľubujú zvolniť. My e, vlastne ako e, vydavatelia e, časopisov sme na tej horšej strane. Tento trh nás asi nezachráni. Určite si pamätáte na štúdiu Morgan Stanley, podľa ktorej e, každých 5 e, centov z e, investovaného reklamného dolara ide len dvom spoločnostiam, Google a Facebook. Takže 85 centov ide im, takže nezostáva veľa pre ostatných. Predaj našich produktov čitatelia, to je ten lepší trh, tí sú výrazne lojálni a radi si kupujú naše časopisy tento trh, teda predaj klientom, predstavuje e, oveľa spolahlivejší zdroj príjmov pre vydavateľov časopisov, akými sme my, než e, trh e, reklamy. Časopisy, a to sa teda ukazuje, sú hlavne výrobky pre ľudí, nie pre reklamu. Akým ľudia budú naše časopisy naďalej kupovať, náš biznis bude prekvitať Takže to je zdroj naozaj e, optimizmu smerom k budúcnosti našeho priemyslu. Nie sme teda určite v kríze. Toľko k názvu tohto podujatia. Mohli by sme tiež povedať, že sme v novej e, realite, ale realita, ktorú iné typy priemyslu v podstate by považovali ešte za priťažlivú. Teraz druhá časť mojho vstupu nie je v povahe slobodnej tlače e, pýtať si pod politikou e, e, subvencie. My očakávame len regulačný rámec, ktorý nám umožní zohrávať tú úlohu v spoločnosti, ktorú každý od nás očakáva. V posledných mesiacoch sa udialo mnoho i tu v Európskom parlamente. I vďaka jeho práci sme urobili veľký krok vpred, aby boli rovnaké možnosti, rovnaké príležitosti pre európske spoločnosti, aby sa zabezpečilo spravodlivé konkurovanie. Každý by mal mať rovnaké pravidlá ochrany údajov, čo najskôr. Potom sa zdá tiež, že všetky spoločnosti v budúcnosti budú platiť rovnaké daňové sadzby. A Európa teraz prijíma e, oveľa diferencovanejší prístup k digitálnym monopolom Mnohí z vás to videli od začiatku. Sme presvedčení, a to nie v e, našom, našej povahe ako vydavatelia, zostane tu konkurencieschopný trh, ak e, ten e, trh pre konkurenciu, tá reťazov, ten hodnotový reťazec zachováme. My ako vydavatelia budeme sa pozerať na rámec, v ktorom fungujeme. Európske ciele by mali byť umožniť vydavateľom zohrávať úlohu vo fungujúcej spoločnosti. A nezabúdajte na, jedin, na jednu vec. Väčšina e, novinárov pracuje, teda dve tretiny pra, pracujú pre vydavateľstva, nie pre televíziu, ani nie pre online, pre Google, Facebook. Tej, e, e, teda pracujú stále pre vydavateľské E, koncerny, blogery a e, e, komentátori ešte nezabrali pozície profesionálnych novinárov, ktorí poskytujú vieryhodné, spolahlivé spravodajstvo a posudzujú vieryhodnosť zdrojov. Platí tiež, že táto kvalita samozrejme niečo stojí. Vyžaduje si to finančné Eh, príspevky nás, vydavateľov. My chceme len pokračovať v tom, eh, kým sa zabezpečí eh, finančná stabilita. Bolo možné pre všetkých vydavateľov, ako som už povedal, toto v, reálnom ste, ale pre internet je to samozrejme zložitejšie. A k tomu ste počuli čísla podstatné eh, investície sú potrebné i pre online, online eh, novinárstvo, pretože eh, príjmy z reklamy na internete sú nižšie a samozrejme predaj je oveľa ťaž, ťažší, veľa vecí je zadarmo, platenie obsah ťažko, oveľa ťažšie prináš, prináša peniaze a obrovský priestor pre reklamu samozrejme umož- znižuje cenu reklamy a príjmy z reklamy, tak preto neposkytujú stabilný finančný model pre financovanie žurnalizmu online. Jeden z dôležitých prvkov tohto, tohto novinárstva je, že sú tu noví sprostredkovateľia medzi vydavateľmi a čitateľmi, e, vyhľadávače, sociálne siete a tak ďalej. Mnoho z nich e, rýchlo ras, e, rastie, nie na základe počtu užívateľov, ale na základe predaja reklamy. Ale povedal som mu, že všet, z každého reklamného dolára e, ide 85 týmto dvom spoločnosťam. Preto je dôležité revidovať distribúciu príjmov na tejto digitálnej reťazi príjmov. Situácia dnes je taká, že my ako vydavatelia investujeme do vytvárania obsahu a iní využívajú zadarmo tento obsah a zarábajú na tom veľa peňazí v tom procese. Na prvý pohľad e, my máme z toho profit, keď je tu prevádzka zo strany e, tretich strán, ale príjmy z nášho obsahu pre týchto spostredkovateľov sú oveľa vyššie, než my dostávame od tých e, e sprostredkovateľov. Mnohí tu vidia situáciu win-win e, medzi nami a sprostredkovateľmi, ale táto situácia je asymetrická a nespravodlivá v skutočnosti. Preto by sme chceli e, vydavateľské a autorské dohody s nimi, kde by sme mali vlastne kompenzácie od nich. Na to však potrebujeme právny rámec, ktorý dostatočne zabezpečí autorskými právami naše výrobky, aby sme mali e, bázu na rokovanie s nimi. Myslíme si, že návrh komisie pre smernicu v zásade by mohol byť týmto rámcom. Je to nevyhnutný krok vpred, takže my silne podporujeme návrh komisie. My ako nemecká spoločnosť máme skúsenosti s národnými riešeniami. Nemecko e, vydavateľské práva zaviedlo v roku 2013. Mali sme teda určitý čas na poučenia čo funguje a čo nie. A nemecké e, zákony sa veľmi ťažko vymáhajú, hlavne kvôli, e, kvôli rozsahu veľkosti sile tých, ktorí sa týka. My si myslíme, že európsky zákonodarca by mal vytvoriť nejaký efektívny nástroj, ktorý by sa dobre e, vymáhal voči tým platformám zavádzaním určitých E, meraní, pokiaľ ide o spravovanie práv a pokiaľ ide o diskusie, mohli by sme sa v júni k tomu vrátiť a vyjasniť určité nepochopenia, pokiaľ ide o práva vydavateľov. Nezlomí to internet, prepojenie nie je ohrozené, nebudú tu obmedzenia pre užívateľov, ktorí by chceli čosi zdieľať a nebude ťažšie nájsť obsah a preto E, žiadame vás, parlament, v tejto rozprave o podporu a ďakujem vám v každom prípade za vašu pozornosť. Pekne ďakujem. Nesmierne zaujímavá prezentácia. Myslím si, že sme tu teraz, tak povediať, položili veľa tém na stôl a vy ste hovorili, že kríza nie je, pretože to argumentujete um, istými údajmi, zmenou správania čitateľa a hovorili ste o prístupe k informáciám, ale um, čo, sa mi, čo mi tu vyvstalo pomerne jasne, je to, že skutočne potrebujeme istý právny rámec, rovnaké podmienky pre všetkých a takéto kroky, takéto opatrenia aj spravodlivej súťaže sú zmene dôležité pre vytvorenie e, priestoru Ďalej ste hovorili nielen o pluralizme informácií, ale aj o kvalite informácií. Kvalita si vyžaduje isté investície, isté náklady pre kvalitu informáciu, informácií zohrávajú ústrednú úlohu novinári. Vyvstali tu z prezentácií mnohé otázky. Viete, že v tejto chvíli má náš e, výbor v gestii smernicu AVMS. Máme tu medzi nami aj spravodajcu, tieňových spravodajcov a e, aj e, autorské práva, práva duševného vlastníctva takisto spadajú do mandátu nášho výboru. Otváram diskusiu pre kolegov poslancov. Nech sa páči, ako prvý, pán Ferajan a pán Malteze, Julie Ward a Helga následne. Najprv by som sa chcela poďakovať tým trom rečníkom. Ďakujem za vynikajúci prehľad tých pozícií. Tento e, priemysel, náhľad doň, e, e, konkrétne príklady zo strany novinárov na základe balíčka zákonov. Určité otázky však zostávajú otvorené. Najprv by som rada adresovala otázku e, na zastupcu novinárov, Menovíte otázka k spravodlivým podmienkám pre novinárov. Viem, že v posledných rokoch čoraz viac sa e, v mnohých oblastiach škrtali redak- e, miesta v redakciách, nahradzované potom novinármi na voľnej nohe s nižšími odmenami tak povediac, to bola určitá kríza e, zo zmluvného pohľadu e, v oblasti tohto remesla. Vidíte tú istratu kvality. Nehovorím, že freelanci e, píšu horšie, ale len tá otázka, že plnej zamestnanci, pevné reakcie sú horšie obsadené. Takmer polovica tých pevne zamestnaných práve v regionálnych, lokálnych no-, novinách. To je veľké manko Dá sa v tej dnešnej forme, ako pracujú regionálne e, médiá, e, dá sa vlastne pokryť to, čo treba plniť e, ako demokratickú úlohu spravodajstva e, pre lokálnu politiku. Ako vnímate túto situáciu e, a vývoj? A potom mám otázku ďalšiu na dvoch ďalších rečníkoch, e, pána Androsa a kolegu z vydavateľstva. E, tie zdroje príjmov pretlač, e, pretlačované médiá pre malé inzeráty, e, inzeráty, pracovné miesta, zoznamky a mnohé raz, ďal, ďalšie časti boli súčasťou no, časopisov. Dnes sú E, oddelenými produktami online, e, kde obyvateľia oveľa radšej e, to hľadajú na webe. Dnes je to vlastne oddelený obchodný blok vydavateľstve a nie nevyhnutne to patrí k príjmu časopisu či novín, tak sa to menej vníma. Má to takisto vplyv na financovanie novinárstva E, refinancuje sa to potom e, inými časťami e, vydavateľstiev. Kedy si sa to robilo priamo v jednom plátku, kde sa ale tentokrát táto časť jednoducho odštepila. Ako sa tu teda ako správajú um, vydavateľstva? Hovorili ste o mnohých širokých poliach legislatívy. Práve v tomto výbore sa asi rýchlo zhodneme, že nie je prípustné, aby E, produkty online mali inú e, DPH ako iné produkty, o tom nemusíme, myslím, dlho diskutovať. A pokiaľ ide o tému práva na ochranu e, poskytovania služieb, tie modely, ktoré tu zlyhali v diskusiách, podľa mňa je to účinný prostriedok, podľa mňa to nie je k tomu alternatíva takisto s e, inými právami, či už idú vydavatelia e, kníh. E, každý má právo na cd albumoch, knihách a môžu si ho príslušne uplatniť. Podobné právo by, malo, mali, by mali mať i vydavateľstva, ktorí vydávajú časopisy. Otázka, ako sa to bude potom implementovať, počula by som tu rada viac údajov od vás v Nemecku to zlyhalo preto, lebo niektoré vydavateľstva povedali, že nechceme e, právo e, na odmenu, pretože cez ten tlak e, monopolu nechceme mať horšiu situáciu, ako môžu, môžu európske súvisiace autorské práva byť poňaté, pokiaľ ide o všetkých poskytovateľov internetových služieb, strosvedkovateľov. Ako si predstavujete implementáciu takéhoto, takýchto súvisejúcich autorských práv, aby tí e, e jednotliví e, tie agregáty e, médií, aby e, to nezasiahlo vlastne nadproporčne práve tých malých. Ďakujem. E, questioni molto interessanti. Veľmi zaujímavé otázky, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Kovamatesa. Ďakujem veľmi pekne. E, nesmierne zaujímavé. E, ja som novinárom už 35 e, rokov. Pracoval som vo veľkých denníkoch, ktoré boli vždy veľmi aktívne, ktorí mi umožnili aj pracovať dobre ako novinár. Môj šéf-redaktor um, chcel tak zarobiť, že eh, písal aj veci iné od tých, ktoré si myslel. Takže dnes eh, veľa vecí už možných nie je. Um, internet totiž všetko zmenil. A my ešte dobre nevieme, ako, do akej miery sa to všetko zmenilo, len vieme, že um, bola úloha písaných informácií veľmi dôležitá pre demokraciu počas dvoch storočí. A dôležitá pre verejnú diskusiu. Dnes nové médiá um, z veľkej časti iracionálne udávajú takt tej verejnej diskusii. Ale je to aj, povedzme, také prechodné obdobie. Nás ako zákonodarcov zaujíma práve toto, pretože na jednej strane tu existuje dojem, že redaktori využili toto prechodné na to, aby ubrali práva novinárom a nejde len o nejakú revolúciu, ale ide aj o istý zámer využiť takúto um, revolúciu ubrať z autonómneho priestoru novinárom. To je zrejmé aj vzhľadom na ekonomický, ekonomické podmienky, za ktorých pracujú mladí v novinách a tak ďalej. Ďalej nám chýba legislatíva. Nie je jednoduché pripravovať legislatívu k veciam, ktoré sa menia obrovským tempom nie je možné, aby 85 e, reklamných zdrojov skončili v rukách Facebooku a Google. A takisto nie je možné, aby tieto spoločnosti neplatili dane, keď ich platiť majú nie je možné, aby neboli zodpovední za obsah. Ak som ja riaditeľom, šéf-redaktorom novín, tak som zodpovedný za to, čo bolo, čo bolo v mojich novina, novinách napísané aj za to, čo publikujem ako list od čitateľa. Um, ale na internete tomu tak nie je. Môj článok v novinách Republika môže byť ehm, môžem byť za ňo obvinený a tak ďalej, ale ak ten istý článok, ktorý bol v talianských novinách, pošlem na Facebook, tak sa mi nič nestane. Čiže toto všetko je... Mm, toto všetko vedie k tomu, že nás to vedie k takej pomerne zlej ceste, pomerne zlej situácii v kontexte nových médií, nových technológií. Chcem sa ešte niečo spýtať. Pokiaľ ide o výpočet alebo nejaké hospodárske výpočty, Nikto v printových médiách sa nedomnieva, že kópie Frankfurter e, korešpondujú alebo sú tým istým ako Bildzeitung alebo že talianské noviny Republika e, je to isté ako, alebo pre ne platí to isté ako pre iný typ novín. Prečo na internete sa, neri, sa nerozlíšia matematické počty v tomto smere. Ak čítateľ číta 10-straňovú reportáž o Iráne napríklad, alebo o, poli, o e, európskej politike, to nie je to isté, keď e, sleduje nejaké klebety ohľadne Playmate alebo niečo podobné. Platí to aj e, z pohľadu reklamy. E, Cieľový, cieľové trhy sa odlišujú od seba a kvalita preto nevždy korešponduje s kvantitou a kvantita e, nevypovedá, e, ešte nemusí vypovedať o tom, že sa tomu čatelia viac venujú a tak ďalej. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Určite si e, to všetko zasluhuje naše spoločné podrobné úvahy. Hovorili ste o kvalite, hovorili ste o slobode. Poprosím teraz pani Julie Ward a následne Helga Trupel. Nech sa páči. Um, thank you for absolutely fascinating. Ďakujem, bola to naozaj fascinujúca prezentácia. Je veľmi dôležité, že o tom hovoríme e, dnes. Veľmi ma potešila e, e, formulácia etické použitie. Potrebujeme etické použ- bank- bankovníctvo, obchod, žurnalizmus a to slovo etika by malo byť viac diskutované v rámci vzdelávania a trošku by som sa rada spýtala na to, čo podľa mňa je nevyhnut, je veľmi rozhodujúce pre nás, a to je určitá mediálna gramotnosť. E, mladí ľudia e, vyrastajú neschopní spochybňovať veci, ktoré čítajú, e, uvedomiť si E, skutočné hodnoty, e, pravice, ultrapravicové, rasistické e, titulky, extrémistické názory a výsledkom bola smrť Joe Coxovej poslankyni, ktorú som osobne poznala s, so sľubnou budúcnosťou. Nie je tu určité odpojenie od tej skutočnosti, E, tie rasistické e, hodnoty podporované po mnohé roky e, až po referendum o členstve v EÚ. A takže je tu naozaj veľký problém s práce s mladými ľuďmi, s komunitami. Máme tu celú generáciu ľudí, ktorí E, nie sú dobre, e, neštudovali občianskú náuku, nevedia, ako funguje miestna samozpráva a demokracia, e, nehovoriac už o celoštátnej. Takže to sú veci, o ktorých by som rada ešte počula ja s mladými ľuďmi a s tlačovými centrami detí v Holandsku. Práve teraz spolupracujem, veľmi zaujímavé projekty, kde sa snažia stretať so svojimi predstaviteľmi na lokálnej, národnej či európskej úrovni a snažíme sa s nimi spolupracovať, aby tá práca, e, akú robíme tu v parlamente, im bola vysvetlená, aby sme spolupracovali, aby sme im ju sprístupnili a kým e, prejdeme, e, kým som prešla do politiky, pracovala som práve v mediálnej oblasti a pamätám si na pro, projekt, ktorý spájal viktoriánsky súdny e, proces s projektom o médiách, o novinárstve. E, na, mladí dvaja ľudia mohli byť na súde, e, v, kde mohli vidieť zrekreovanie skutočnej súdnej scény a to im umožnilo pochopiť niektoré tie veci, o ktorých hovoria dnes tí prezentátori. Hovorila som e, e, e, s, mladými nadšencami, ktorí vytvorili projekt pod názvom Café Bábel, ktoré zaplňalo určitý priestor, ktorý vlastne vznikol nedostatkom znalostí médií. Ktorý, myslím si, že je tu záujem o média a demokraciu a občianstvo zo strany mladých a máme obrovskú povinnosť e, e, e, byť tu lepšími. Sú tu osobné obavy, stanoviska, ale chcela som sa tiež spýtať na informátorov, do akej miery si myslíte, že môžeme urobiť viac pre túto oblasť a tiež som chcela hovoriť o téme, ktorá sa ma naozaj týka a to je distribúcia bezplatných e, e, novín e, vo verejných priestoranstvách, v lietadlách, tie pravicové plátky napríklad dávajú len jeden pohľad. Napríklad The Sun sa distribuje od dverí k dverí v Spojenom kráľovstve. Či sa vám to páči alebo nie? Aspoň v mojom volebnom okrsku v Liverpoole sú to najnenávidenšie noviny vzhľadom eh, eh, na to, ako sa správali k, k obetiam Hillsborough. Ide o to, nám sa potom predkladá eh, obraz, že toto, toto, toto je pohľad, um, pretože sa to distribuje zadarmo. A potom posledná otázka uh, toho, čo sa deje s novinármi v Turecku, kde kurdské uh, obyvateľstvo určite nemôže e, zvyšku sveta a diaspore oznámiť, komunikovať, čo sa deje, pretože e, je tento e, naozaj fašistický štát, útočí na médiá a to ukazuje, akú moc má novinárstvo, ak vedomosti a pravda, ak informácie sú silné, tak títo novinári, ak by neboli mocné tieto prostriedky, tak nikto by ich neveznil je jasné, že práve preto sa stali pre, jedno, e, pre, e, pre štát jednej strany nebezpečnými. Ďakujem, Helga. Yes, thank you very much uh, for the presentation. Ďakujem. Ďakujem aj našim hostom za prezentácie. Keď komisia zverejnila svoj, svoj návrh reformy autorského práva, tak som sa kriticky mm, pozerala na tie súvisiace autorské práva pre vydavateľov tlače. A vy teraz hovoríte, že to tiež nechcete, ale myslím, že predsa len je tu povinnosť rozlišovať veľmi jasne medzi tým, ako zachovať e, tie voľné prepojenia a ako definovať aktívnu úlohu sprostredkovateľov ak zohrávajú úlohu pri agregovaní a teda sú vlastne de facto e, vydavateľia. Čiže musíme veľmi jasne rozlišovať, a musíme mať jasnú definíciu. Preto sa chcem teda opýtať, či dokážete naozaj definovať, e, či, alebo kde zohrávajú aktívnu úlohu, alebo kde sú len uh, vlastne poskytovateľom pasívnym, poskytovateľom prístupu. A ešte by som dodala, že problém e, vidím taký všeobecný politický, že na jednej strane chceme mať slobodný internet, na druhej strane potrebujeme dobrú formu politické regulácie, internetových monopolov a ako to skombinovať, e, aby tu boli oba aspekty. Myslím, že to je veľká politická otázka a preto by som chcela, aby ste sa aj k tomu trošku vyjadrili podrobnejšie. Mm, to je teda moja prvá otázka. Ako to vlastne vyriešiť? Aký je pomer týchto dvoch eh, cieľov? Aký je vzťah týchto dvoch cieľov? No a potom, či zdieľate tú uh, eh, seba kritiku spred nejakého desaťročia, že to môže byť problém, ak viac menej identické verzie novín sa dostávajú na internet, eh, ako v analogovom svete a nebolo to zaplatené, bolo to zadarmo. A to je podľa mňa časť problému, pretože to vlastne prispieva k tomu správaniu sprostredkovateľov a je tam síce ako tá výhoda e, e, trafiku, ale ten podiel nie je férový. No a obsah bol síce zadarmo, otázka je teda, aká je budúcnosť plateného obsahu a myslíte si, že to dokážete e, zvýšiť? No potom mám ešte špeciálnu otázku na pána Holdenesa k tomu návrhu komisie pri týchto súvisiacich e, e, práv, autorských práv ste spokojní ako novinár s týmto návrhom, alebo čo by ste doplnili? A možno by to bolo férovejšie pre novinárov, pretože sa tu spomínalo, že potrebujeme oboje. Uh, Samozrejme, treba, aby tu bolo lepšie to podelené medzi vydavateľmi a sprostredkovateľmi, ale to bol napríklad problém s tým nemeckým zákonom, že to nebolo často na výhodu pre tých e, novinárov. Grácie. Oj, pekne ďakujem. Udelím samozrejme slovo ešte komisii, len som chcela povedať dve veci. Veľmi Zdieľam to, čo uviedli mnohí kolegovia. A chcem sa spýtať, ako to vnímate vy, pokiaľ ide o nové spôsoby hľadania, príjmania zodpovednosti zo strany platformiem a aj Chcem sa vás spýtať aj na konkrétne návrhy ako asociácie vydavateľov. Zaujíma ma váš pohľad na zodpovednosť vydavateľa. Mm, vie, vieme teda, ako to je v súčasnosti. Táto téma je, viem, citlivá a my sme predložili aj zo pár pozmenujúcich návrhov tejto téme. O tejto téme sa diskutuje intenzívne. Snažíme sa realizovať e, kroky vpred, tú možnosť väčšej zodpovednosti, pokiaľ ide napríklad o tie sharing platformy, S tým je spojená otázka nelegálneho obsahu a pán Dudens hovoril, že tlač nie je v kríze, je to skôr problém prispôsobenia sa meniacim sa okolnostiam. Nuž ale problémy s nestalosťou zamestnania pre novinárov tu sú a je, ja si myslím, že potom tým, potom tým vznikajú aj nerovnaké podmienky a internet a obsah na internete um, súvisí aj s, s kvalitou a neviem, zaujímalo by ma, ako to vnímate vy. Uh, Teraz poprosím zástupcu komisie z DG, DG Connect. Nech sa páči. Grazie, presidente. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsednička. Áno, uh, niekoľko uh, pripomienok z pohľadu komisie. Samozrejme, že tá dnešná diskusia je veľmi relevantná z pohľadu komisie v uh, v súvislosti s tým, čo robíme na DG Connect, vlastne médií, najmä pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré sme práve predložili. Samozrejme, že sme iba na začiatku legislatívneho procesu, takže určite tu budú príležitosti, najmä čo sa týka autorských práv, že si to podrobnejšie prediskutovať. Dnes možno len niekoľko takých smalých smerovníkov. Ako už spomínali rečníci, eh, tak eh, E, rozmer autorov, ako aj vydavateľov a tvorcov a investorov, a pokiaľ ide o tvorbu kvalitnej žurnalistiky, to je v centre našej mediálnej politiky a aj mm, sústredí sa na to náš návrh týkajúci sa copyrightu. Takže toto je veľmi dôležité v dnešnej dobe a to je tá najnovšia súčasť tých autorských e, návrhov autorských práv, ktoré boli predložené. E, tie návrhy sú skôr takou aktualizáciou toho, čo už existuje. Mm. Nie je to nejaké veľmi priekopnícke. Je to dôležité, pretože sme naozaj presvedčení, že v súčasnom ekosystéme súčasnej internetovej ekonomike, je nesmierne dôležité, aby sme reformovali e, autorské práva na európskej úrovni, aby naozaj podporovali investície do tvorby kvalitného obsahu. Čiže počuli sme veľa v priebehu diskusie e, o tých súvisiacich právach. Čiže nie je to len otázka hájenia vydavateľov alebo novín ako takých, ale je to otázka podporu podpory investícií do tvorby obsahu. Čiže toto je dôležitá súčasť, ktorá pomáha vysvetliť, eh, z čoho to všetko vychádza. Čo sme eh, vlastne predložili v tomto návrhu? To je v podstate niečo, čo už existovalo alebo existuje v iných oblastiach kreatívneho kreatívnych odvetví, takže to sú tie tzv. súvisiace práva. Takže v podstate je to právo, ktoré je zverené tomu vydavateľovi ako investorovi do obsahu a v podstate to ehm, pod, doplní tie práva ehm, autorov, ehm, novinárov, ktoré sú nedotknuté vlastne týmto návrhom a zavedením súvisie sa práva. No a v podstate sme sa rozhodli, že tento návrh predložíme, pretože ah, máme tu skúsenosť Španielska, Nemecka, čo však podľa nás ten španský, ten nemecký zákon boli trošku odlišné z technického pohľadu, eh, než to, čo predložila komisia. Ale rozhodli sme sa, že eh, teda predložíme tento návrh, aby sme zohľadnili špecifickú úlohu e, tlače online. No a v konečnom dôsledku, o čom tu dnes hovoríme, je, že sme za posledné roky boli svetkami rozvoja internetu, čiže je to akoby využitie ako komodity, ak to môžem takto povedať. Teda. Čiže ten obsah e, médií alebo tlače online je akoby komodita. Čiže takto sa využíva vlastne ten obsah online a to nie je otázka nejakých e, zmien, ale je to celý rád poskytovateľov, e, ktorí ten obsah používajú v takej sivej oblasti a teda mm, používajú sa nejaké výňatky, potom sa to celé nejako poskladá na novo, vytrhne sa niečo a to je, to je v podstate ten, ten uh, tlak uh, Ako sme už eh, povedali, dúfame, že tento návrh eh, teda sa nedotkne statusu hyperlinkovania v Európskom zákone o autorských právach. Netýka sa to, nemení to rozsah toho, čo je alebo nie je kryté autorským právom z pohľadu napríklad eh, diskusie o týchto útržkoch. Čiže k tomu už je judikatúra aby sa teda e, ujasnilo, že, že či je, čo je kopirovanie, čo je relevantné z pohľadu autorského práva alebo nie. Čiže to nebude meniť e, tento návrh. Myslíme si, že je to určite návrh, ktorý je tá teda nová vec, dá sa o tom diskutovať, ale Niektoré veci, niektorú kritiku teda nezdielame, napríklad čo sa týka teda toho hyperlinkovania, útržkov a tak ďalej. Čiže budeme mať možnosť ešte o tom diskutovať v nadchádzajúcich mesiacoch. Takže podľa nás e, treba ešte oddeliť tú diskusiu od výnimiek zo zodpovednosti za e, teda zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb. E, to môže byť súčasťou diskusie o iných opatreniach, ktoré predkladáme v oblasti autorského práva, ale nie, nie je to veľmi, nesúvisí to s využívaním obsahu novín online, pretože pokiaľ viem, tak som zatiaľ nepočul, že by Google News zvažovali, že môžu použiť obsah novín online, pretože majú nejakú výnimku zo zodpovednosti. Takže myslím, že je to trošku iná diskusia. Čiže to sú podmienky, za ktorých teda obsah novín chránený autorskými právami online sa má používať na základe predošlého súhlasu vydavateľa. Ako som už povedal, o tom budeme ešte diskutovať, ale je tu taká, taký globálny cieľ politický. To ide teda nad rámec tej konkrétnej situácie vydavateľov novín. Myslím, že čo sa týka autorských práv, môžem to týmto aj ukončiť. Jedna vec, Eh, to bola tá smernica, audiovizuálnych, teda smernica audiovizuálnych mediálnych službách a tam sa spomínalo využívanie reklamy vysielateľmi, že tam môže byť negatívny vplyv na mm, sektor novín. My si nemyslíme, že to tak je, pretože ako viete, práve do tých 20%, teda ten limit na reklamu, v zásade sa tak zmenil, že umožní vysielateľom, aby lepšie rozdistribuovali reklamou v priebehu dňa, ale nemalo by to mať za následok nejaké zvýšenie reklamy na strane vysielateľa, čo je dôvod, prečo by teda nemal byť negatívny dopad potom na noviny, ktoré sú povedzme konkurentmi na, tú, na tom reklamnom trhu. sme mali možnosť vysvetliť to pri viacerých príležitostiach. Myslím, že to je všetko. Rozhodne je to prvá e, zaujímavá diskusia o tejto téme a určite budú ešte príležitosti e, podiskutovať o tomto. Ďakujem pekne. Ďakujem komisia a teraz poprosím našich hostí, aby sa odpovedali na otázky. Kto chce ako prvý? Pán Holdenes? No dobre. Asi hodinu mi to zaberie. <laughs> Pokúsim sa kratšie. E, v obrátenom poradí e, tých otázok, ktoré boli položené konkrétne mne, jeden z tých veľkých nedostatkov Helga byl v nemeckom zákone samozrejme bolo to, že nešpecifikoval platby novinárom. A v tejto súvislosti ľudia teda hovoria, a komisia spomínala, že chcú podporovať investície rôzneho druhu, investujeme život, čas, investujeme roky mm, pri veľmi nízkom plate, aby sme si vybudovali nejaké meno. No a e, niekto, kto je na voľnej nohe, môže 3 dní e, písať nejaký článok a potom sa obrátiť na potenciálnych vydavateľov, či to chcú e, vydať. To je tiež určitá investícia. Potom sa tu spomínalo, že nebudú dotknuté práva, e, teda súvisiace autorské práva, teda ten návrh to tak tvrdí, ale to isté hovorí aj medzinárodný zákon, ktorý mm, dalo právo producentom hudby v, teda na e, nahrávku tej hudby. Ak chcete tú hudbu využiť, musíte sa obrátiť aj na osobu, ktorá má súvisiace práva na tú nahrávku, predtým, než sa môžete obrátiť na skladateľa, autora e, textu a tak ďalej. Čiže Európsky zväz novinárov má veľkú obavu z tohto efektu nejakého strážneho e, psa, ktorý e, vlastne síce sa tu tvrdí, že áno, netýka sa to týchto práv, ale v realite možno aj hej. Takže ak ten návrh e, pôjde ďalej, ak niekto nájde nejaký šikovný spôsob, ako to použiť proti monopolu, tak je nevyhnutné, aby obsahoval aj práva vyplývajúce z legislatív pre jednotlivých novinárov, ktorí dostávajú peniaze cez takúto výberovú spoločnosť pretože našu prácu sa snažíte podporiť a spolhodskovateľia vám pomôžu e, teda vôbec vidieť tú našu prácu. Potom Julie Ward, Julie Wood, keď sa Sun uh, distribuje v Liverpoole, to sa mi zdá byť mimoriadne hlúpa vec. Uh, majú za sebou aj nejakých ochra- straž- teda osobných strážcov. Noviny, ktoré manipulujú teda e, svoje čísla e, predaja tým, že rozdávajú niečo zadarmo. No áno, to je problém. Whistleblowing. E, je nevyhnutné, aby ľudia dokázali alebo mali možnosť obratiť sa na novinára, aby im mohli dať e, informácie dôverne, bez toho, aby e, napríklad obetovali svoju kariéru alebo život. Čiže whistleblowery musia byť aj anonimní. Takže v tejto súvislosti ma veľmi znepokojí zákon, ktorý prijal Westminsterský parlament o teda zachytávaní e, komunikácie a vôbec a, a širok, širší vývoj, vývoj týmto smerom a Potom súhlasím s tým, čo povedal Ross Anderson, profesor eh, počítačových vied v University of Cambridge, že eh, novinári by vlastne mali používať technológiu z doby bronzovej, keď majú dočinenia s potenciálnymi whistleblowermi. Whistleblowermi. Uh, možno mm, by teda, ak sa stretávate s tým whistleblowerom v nejakej krčme, tak eh, možno eh, ten whistleblower vie, že v ktorej krčme, ale teda nemusí byť všeobecne známe, že kedy tam eh, ten novinár bude a tak ďalej. No. Potom samozrejme v, v školách treba mm, možno šíriť tú osvetu ohľadne informa- alebo teda čítanie s porozumením, aby ľudia nebrali všetko za bernú mincu. Uh, Pán Maltéze, áno, ďakujem, už tu nie je. Ale súhlasím s takmer všetkým, čo povedal. Pani Verhajen, pýtali ste sa na pokles kvality. A myslím si, že pozícia printových médií je trošku iná. Iné je, keď pracujete pre nejakú, nejaké lokálne noviny v Londýne, než keď pracujete uh, Eh, pre jeden z tých úspešných spotrebiteľských titulov v eh, vydavateľstve Burda. V Spojenom kráľovstve lokálne médiá eh, naozaj utrpeli kolegovia v Londýne, v celom južnom Londýne, vlastne mm, ktorí majú možno nejakých 3-4 milióny čitateľov, boli e, v nedávno v štrajku, nejakých 8 8 novinárov e, vlastne šéfuje 8, e, pardon, 11 titulom. A nie je o to, že koľko je tých ľudí, tí ľudia pracujú na naozaj, naozaj smiešne sumy, E, ako som už spomínal, v nádeji, že niekedy budú sa si zarábať lepšie, ale v minulosti to tak bolo, teraz je tá situácia podstatne horšia. Čiže to obmedzuje e, to, kto sa vlastne môže stať e, novinárov. V podstate len keď vám to mama táto zaplatia tých prvých pár rokov, až, až vtedy máte šancu vôbec sa dopracovať do situácie, že sa budete vedieť uživiť svojim svojou prácou. V podstate stále títo ľudia iba stážujú. No a potom všetci možní vydavatelia, možno tie najúspešnejšie publikácie, sa snažia získať väčší podiel e, z toho trhu a snažia sa diktovať platby a parlament e, teda v minulosti rozhodol, že by som mal mať nejakú odmenu, odmenu za to, že oni používajú moju prácu a to, toto sa snažia teda vydavatelia nejako diktovať, že vlastne musí človek odstúpiť všetky svoje práva. Čiže Rupert Murdoch sa stane a majiteľom všetkých vašich práv, alebo nebudete pracovať. Čiže ber neber, takéto zmluvy e, dostávajú novinári. A ako som už povedal v minulosti, tie Eh, ustanovenia komisie týkajúce sa transparentnosti sú naozaj dobrým krokom. Musíme ísť ešte o kus ďalej, najmä pokiaľ ide o kreatívnu prácu novinári, činu a eh, teda celý tento entertainment. Eh, tam jednoducho naozaj stále a stále viac pretlačajú zmluvy, ktoré oberajú autorov o, pr- o platby, ktoré majú na základe parlamentného rozhodnutia schválené. Ďakujem, pán Hordeles. A teraz nasleduje pán Dodes. Ďakujem veľmi pekne. Vaše, váš postreh eh, je správny. Tá, tá, tá novinárčina je určitým balíkom, teda je tam aj vydavateľský op- obsah, plus je tam reklama a tak ďalej, neviem, reklama na auto, zoznamky. Digitalizácia predpokladá aj proces eh, takého rozčlenovania, teda rozbaľovania um, A to ma vlastne privádza k tomu, čo ste povedali vy. V ovom svete ľahké predať jeden produkt spotrebiteľovi v digitálnom svete nie je, nie je jednoduché predať e, článok e, jednotlivcovi e, za určitú cenu, aj preto, pretože je dostupných veľa informácií bezplatne, preto nie je ľahké získať čitateľa, aby za informácie zaplatil. Ehm, časopisy noviny sa stenčili v porovnaní s tým, ako tomu bolo predtým, nás, nás to až tak netrápi, pretože v našich časopisoch toľko reklamy až nebolo, toľko inzerátov až nebolo, ale um, pokiaľ existuje trh eh, pre, pre inzeráty, dobre investujme, najmä v podnikateľskom kontexte to súvisí do istej miery s týmto vývojom. Potom ďalšia otázka, pani Farhajren, práva vydavateľa. Je pravda, v Nemecku, alebo teda nemecký zákonodárca v roku 2013 zaviedol ochranu um, práv pre nás vydavateľov. Určite si pamätáte ten vývoj, ktorý potom nastal. Niektorí vydavatelia, ako napríklad moja spoločnosť, sa, sa sa pripojili ku kolektívnym, takým tým družstevným spoločnostiam, o teda k tým hromadným spoločnostiam DG Media. My sme ich poverili tým, aby presadzovali naše práva a potom eh, Google reagoval tak, že všetci vydavatelia VG Media boli požiadaní, aby stiahli akúkoľvek žiadosť o kompenzáciu eh, s tým, že v opačnom prípade by eh, Google skrátil značným spôsobom obsah na takýchto článok. No a vydavatelia boli donútení k tomu, aby akceptovali um, iné podmienky vzhľadom na obrovskú eh, stratu alebo obrovskú redukciu prevádzky na internete. No a kartelový orgán Nemecka povedal, dobre, v poriadku, nedošlo k porušeniu kartelového práva. Takže eh, pravda je vlastne taká, že nemecké riešenie mm, nenaplnilo všetky ciele, ktoré si stanovil zákonodarca, keď eh, legislatívu zavádzal. A my ako Burda sme potom suspendovali kontrakt s VG Media, aby sme vyslali signál, e, ak sa chcem, chcete vyhnúť tomu, um, takémuto podobnému osudu v Bruseli, tak sa snažte vyvarovať sa tých chýb, ktoré urobilo Nemecko v tomto smere, tým nedostatkom a ja som samozrejme, ja rád samozrejme popíšem ďalšie podrobnosti a ako by to z nášho pohľadu malo vyzerať. Mm, veľmi pekne ďakujem. Ešte poprosím nášho ďalšieho hostia, aby zodpovedal. Veľmi pekne ďakujem. Vrátim sa k smernici AVMS. Pani Kosta sa pýtala na zodpovednosť vydavateľa a ako riešiť otázku platformiem pre zdieľanie videí. Musíme byť opatrní, pokiaľ ide o zodpovednosť vydavateľa, pretože tým pádom zavádzame fil- filtrovaciu funkciu. Preto by sme sa mali pridržať toho, čo nastavuje smernica o e-commerce, akým spôsobom by mal fungovať obsah na týchto platformách. Pýtali ste sa na otázku hľadne tých 20 komisia. My sme si urobili vlastnú analýzu, myslíme si, e, že flexibilizácia tých 20% a súvisiace pravidlo, tak ako je nastavené teraz v smernici AVMS, bude mať negatívny dosah na výdavky, na reklamu. Preto by sme e, túto časť e, ponechali v, tak, ako je definovaná na teraz v zmenici IME. Um, ehm, pokiaľ ide o schopnosť nejak fungovať v rámci alebo v rámci médií. Niekedy je dobré um, zoskupiť notlivé veci, aby sa veci po prípade mohli aj zefektívniť. My sme my máme členov v členských štátoch, ktoré spolupracujú s Googlem, spolupracujú aj s deťmi, učia ich, ako čítať tlač. Isté, čím viac toho bude, tým lepšie. Preto vítame akékoľvek eh, návrhy, ktoré by išli týmto smerom. Eh, autorské práva Sebastián už, eh, myslím, sa k tomu pomerne obširne vyjadril. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť, ktorú ste nám e, poskytli a snad ste aj od nás, od nás získali hodnotné informácie o situácii, o výzvach. Ďakujem veľmi pekne. Predsedajúca, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že prezentácia bola e, veľmi hodnotná. Mm, máme eh, aj, aj iných, samozrejme, z, z inčasnej strany, s inými zájmy budeme pracovať na týchto otázkach v nadchádzajúcich mesiacoch. V každom prípade veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli medzi nás, eh, že ste vystúpili eh, so svojimi prezentáciami a že ste nám ponúkli takýto náčrt. Ďakujem veľmi pekne. Allora, cari colleghi, we can continue, please. Vážení kolegovia, môžeme pokračovať v práci. Čakajú nás ešte dva body. Predtým, než prejdem k návrhu absolutória, by som chcela povedať, že pani kolegyňa Javas Kis tu dnes s nami nemôže byť, e, má chrípku, nemôže teda rozprávať. Chcela sa preto spýtať, či by sme mohli tu jej, či by sme sa tej jej správy, či by sme sa jej správy, správy mohli venovať budúci týždeň. Ja viem, že čas tlačí, ale ten konečný termín pre predkladanie návrhov bude kratší, budeme mať teda na to len dva dní. Iné riešenie neexistuje, pretože jednoducho tu nie je naša kolegyňa ani um, jej zástupca. Jediný spôsob je preto odložiť tento bod na ďalšiu schôdzu. Ak súhlasíte, prejdem teda k téme absolutória. sa rok 2015. Ja som spravodajkyňou, ako viete. Pokiaľ ide o návrh stanoviska, návrh správy, Určite ste videli príslušný návrh z mojej strany. Musím pripomenúť, že rok 2015 bol druhý rok uplatňovania nového viacročného programu a už od roku 2015 je zrejme isté nedostatočné financovanie niekoľkých programov, napríklad Kreatívna Európa. Preto stôrazňujem, že je e, dôležité, aby došlo k navýšeniu rozpočtu. V prípade Erasmus+, viete, že v roku 2015 bol v Grécku projekt pozastavený, teda tá časť, ktorá sa týkala mládeže, ale našťastie sa to potom e, v roku 2016 korigovalo. Chcem oceniť e, aj prácu, ktorá prebehla cieľom, ktorej bolo tak dôležité zjednodušovanie jednotlivých projektov, ale zdá sa stále, že ešte panuje e, byrokracia a sú ťažkosti aj s vylepšovaním jednotlivých systémov či stratégií. K otázke dôležitej otázke, ktorú je treba pripomenúť, takisto mm, nezabúdajme na rezervy k jednotlivým spôsobom platieb ktoré sa týkali mládežnických programov. My sme potom neskôr vy, z, sa, sa venovali aj prípustným nákladom, aj teda paušálnym nákladom a vďaka tomu bolo vyplácanie jednotlivých eh, platieb zefektívnené a okrem a je tam ešte jeden program, ktorý sa týka štyroch škôl, eh, ktoré sú preplnené a ja pozitívne oceňujem skutočnosť, teda ide o štyri európske školy v Bruseli a oceňujem teda krok belgické vlády, ktorá zriadila, alebo teda, ktorá ponúkla ešte jednu školu k dispozícii. Mm. Do správy samozrejme zapracujem otázky, ktoré sa tu objavia. E, ďalej poprosím e, kolegov z Tieňovi. Nech sa páči Petra. Ďakujem i za tvoju správu. Tieto absolutória sú často veľmi formálnym, formálnym aktom, ale po obsahových stránkach sa takisto dá čosi riešiť. Správne si poukázala na to, že počet zamietnutých žiadostí zo strany občanov no, sa dá povedať, že e, prostriedky sú prinízke, to je správne, a treba poukázať i na to, že síce vítame, že e, prostriedky na Erasmus Plus sa zvýšili, to súvisí i e, výbornému rokovaniu našich rozpočtárov, ale napriek tomu tie prostriedky sú prinízke a i tu musíme zamietať ešte stále dobre projekty, lebo nestačia prostriedky a zamýšľam sa, či v tejto súvislosti by sa nedalo poukázať na to, že prostriedky, ktoré sú viac k dispozícii, v žiadnom prípade by sa nemali vydávať na nejaké e, podivné myšlienky s Interrailom. Veľkú, e, veľmi e, dobrú mienku o tom nemám, ale keď to chcete robiť, tak sa dodajú prostriedky dotočné, ale nedá sa urobiť, že tak ako to zamýšľa komisia, sa to ešte vyberie von z Erasmu. To by ten efekt tých 200 miliónov naviac zasa e, skresal a zasa by sme na záver nemali e, viac, než sme mali doteraz. A to nemôže byť náš zámer ani programu Erasmus Plus a všetkých tých mladých chcú mať e, prínos toho programu a viac prínosu chcú mať aj v budúcnosti. Ďakujem. No, súhlasím, súhlasím, že je to príležitosť, aby sme si pripomenuli túto skutočnosť, e, ale e, potom tých ďalších 200 miliónov, ktoré sa predpokladajú ako dodatočné, tie nie sú k dispozícii. Teda je to, reál, je to v skutočnosti len tých 50 miliónov, čiže musíme... Nie? Áno, teda nie. Nie, nie tie doplnené, ale celkom. Ide o to, aby Erasmus nebol využívaný ako nejaká pokladnička na iné, iné veci. Áno, súhlasím. Nech sa páči, pán Zdrojevský. Začnem takou formálnejšou časťou. My ako Európsky parlament sme len tretinou rozpočtovej právomoci, treba povedať. A tých 30, 30 je príliš málo. rozhodujeme o veľmi malých e, pomeroch, podieloch. Začali sme hneď aj porážkou. E, podľa Junckerovho plánu tie prostriedky na kultúru sa krátia. My nemáme pritom možnosť participovať na tom fonde teraz a už však sa k plánu pridala kultúra. Ide tu o kreatívny priemysel, takže Junckerov plán má tento priemysel financovať. Nemáme však ešte konkrétnu úlohu, ktorú by sme financovali. Je tu teda teoretická možnosť, ktorá sa ale nevyužila. Bol, tu i nápad uh, e, uzavr, uh, e, skončiť s Erasmom+. Plus. Tento program sa zachránil a nie je ohrozený a zlepšila sa i finančná likvidita. Nestačí to, avšak nechcem podceňovať túto situáciu, v ktorej sa nachádzame. Po všetkých tých sporoch s rozpočtovým výborom a s Európskou komisiou vidíme, že keď veľa e, vyžaduje, žiadame, dostaneme primál Musíme u priorít zdôrazňovať, že ide o kreatívnu Európu, e, Európu pre občanov. Musíme žiadať pre pilotné projekty nové finančné prostriedky. Pozrime sa na rok 2017, čo sa v ňom udeje. Na budúci rok máme oveľa lepší výsledok než teraz tohoto stanoviska. Pokrok je neuspokojivý pretože prostriedky, o ktoré tu žiadame, sú veľmi e, nízke na celej tej škále. Dokonca každoročná inflácia e, vlastne môže spotrebovať tieto prostriedky. A e, posledná vec, investície do kultúry. Myslím si, že dochádza k chybe medzi komisiou a radou. Mnohé európske vlády nie sú dostatočne ambiciozne na to, aby investovali európske prostriedky do kultúry. V rokoch 2014 až 2015 len polovica vlád uznala kultúru e, ako niečo, čo si zasluhuje európske prostriedky. Negatívnym a zlým príkladom bolo Grécko, ale takéto negatívnych príkladov je viac, kde kultúra sa ako e, priestor na investície ne, nevyužíva. Hlasí sa ešte niekto do diskusie? Zdá sa, že nie. Ja som plánovala určite predložiť e, zo pár pozmenujúcich návrhov, ale rada sa opriem o vaše návrhy. Pripomeniem ešte, že od roku 2015 nebol využitý napríklad v rámci Kreatívnej Európy nový finančný nástroj, takže tam je mierne omeškanie, ale len to pripomínam, že je to potrebné. K FC to možno nápo, napojiť na investície do kultúre, keďže Teraz e, pán Ettinger e, prijal na seba, alebo teda mm, plánuje spustiť iniciatívu k platformám, e, na, s ktorými na ktoré bude môcť využitý nový finančný nástroj kreatívnej Európy. No a k tomu zvyšku myslím, že máme máme tu veľký problém, nie, ktorý sa týka nielen Erasmu, ale aj tretieho, tretej kapitoly, tá Európa občanov, pretože my sme nastojili na navýšení e, kapitoly, pretože v rámci kapitoly je teda migrácia, občianstvo a e, kon, končí to tým, že neexistuje kapacita. Čiže e, bolo presunutých príliš málo prostriedkov. Nuž, pozmeňujúcim návrhom. 6. E, decembra o 11. je konečný termín. 24. januára sa bude hlasovať. Keďže pani kolegyňa Zambásky prítomná nie je, nie je tu ani jej zástupca, tento bod sa odkladá na ďalšie zasadnutie, ďalšie zasadnutie 5. januára. Dobre, prajem vám dobrý večer a dovidenia.